Good afternoon, um, everybody, uh, um, for those who have... Príjemné popoludnie všetkým. Tí, ktorí ste sa zatiaľ ešte neusadili, prosím, láskavo sa usadte. Chcela by som privítať všetkých našich panelistov, hostí. Máme ich dosť veľa na naše verejné vypočutie na tému balíka tovarov ešte chcem upozorniť i hneď na úvod. Dám slovo spravodajcom k návrhom. Potom dostanú slovo panelisti. Máme ich naozaj veľa. A ak zvýši nejaký čas na záver vypočutia, potom bude priestor aj na otázky ostatných kolegov, ale Takto si to zvolili obaja spravodajcovia, aby vystúpilo čo najviac rečníkov. Preto sa to uprednostnilo pred možnosťou dať slovo kolegom. Teda ešte raz upozorňujeme, že takto to bude. Začneme tým, že dávam slovo spravodajcovi za výbor Imko Gobom návrhom Pán Štefanec a pán Danty. Pán Štefanec tu nie je, pretože práve teraz e, e, sa letecky prepravuje sem. On teda predniesie poznámky na záver. Veľmi rada teda dám teraz slovo e, Nikolovi Dantimu. Nech sa páči, Nikola. Ďakujem za slovo. Ďakujem aj našim hosťom za to, že prišli Dokazuje to význam tohto legislatívneho balíka, ktorý pokrie aj isté medzery, dosť značné medzery, ktoré existujú už veľmi dlho v tejto oblasti. Nedávne dokumenty Európskej komisie, ktoré sa týkajú e, systému včasného e, informovania o nebezpečných e, nepotrebných látok poukázali na mnohé problémy neplnení a iným, inými rizikami. Každý týždeň zhruba 50 notifikácií a až 200 upozornení sa objavuje. To má vplyv na rozličné sektory a má to priamy vplyv aj na, na život, napríklad automobily, hračky, oblečenie a rôzne predmety pre deti. Dohľad na trhom je významným nástrojom na na predchádzanie zneužívania pravidel a taktiež, aby tovary, ktoré sú na trhu v EÚ, plnili požiadavky, boli bezpečné. Takýmto spôsobom vyhovieme potrebám spotrebiteľov, občanov a taktiež sa zohľadnia e, záujmy podnikov. Globalizovaný svet sa vyznačuje e, čoraz intenzívnejšou obchodnou výmenou a tiež je komplexnejší a vyznačuje sa väčšou hodnotou, je čoraz ťažšie zaistiť, e, aby výrobky, ktoré sú v obehu, splnili všetky kritéria. Tento balík je teda nevyhnutne potrebný, tak aby sa zohľadnilo e, aktuálne prostredie. Predchádzajúci balík totiž, ktorý sa týka dohľadu na trhom, je zablokovaný na rade. Došlo k škandálom v priebehu rokov, ktoré sa týkali viacerých krajín a viacerých sektorov ekonomiky. E, v dôsledku toho dôvera spotrebiteľa v orgány, ktoré sa týkajú hospodárskej súťaže a taktiež e, kontroly je podkopaná a taktiež e, sa znižila dôvera v konanie firiem na trhu. Preto chceme navrhnúť e, tieto opatrenia v rámci tohto balíka. Týka sa to aj harmonizácie legislatívy v EÚ. Vyžaduje si to užšiu spoluprácu medzi orgánmi členských štátov aj komisie tejto oblasti a tiež si to bude vyžadovať efektívnejšie nástroje na vyšetrovanie a taktiež e, intenzívnejšiu kontrolu najmä na európskej úrovni. E, ďalej zvýšenú finančnú podporu na to, aby sme mohli vykonať dôkladné a včasné šetrenia a tiež vhodné mechanizmy na vonkajších hraniciach EÚ, teda colné orgány tiež budú zohrávať e, významnú úlohu tiež. Si to bude vyžadovať jasné pravidlá tak aby byrokracia nepodkopávala efektivnosť inštitúcií. Tiež bude potrebné využívať intenzívne nové technológie, aby sme dokázali predchádzať prípadom porušovania pravidiel. U tento návrh už zahrania množstvo prvkov, ktoré e, sa týkajú takýchto nových zmien, ktoré sa zavádzajú do praxe, aj čo sa týka poskytovanie informácií, upozornení a tiež sa tým eh, podporí úloha vnútroštátnych orgánov v presvetovaní kontrolných eh, systémov. Myslím, že tento balík musíme ešte ďalej posilniť, musíme sa dopracovať takému legislatívnemu nástroju, ktorý bude užitočný v snahe zaistiť bezpečnosť európskeho trhu a taktiež kvalitu života občanov. Máme veľmi prísny časový rámec stanovený. Návrh bol predložený relatívne neskoro ale máme ambiciózny časový plán spolu s pánom Štefancom. Budeme mať teda relatívne málo času k dispozícii, ale verím, že sa nám podarí uzavrieť tento balík možno ešte do konca tohto volebného obdobia. Som presvedčený, že aj dnešné stretnutie bude užitočné, že nám pomôže oboznámiť sa s touto tematikou, ktorá sa týka týchto dvoch návrhov a verím, že sa nám bude dobre spolupracovať s tými spravodajcami, aby sme sa dopracovali k zdarnému výsledku. Ďakujeme pekne, Nikola. A teraz dávam slovo pánu Joachimovi Munesu de Almeida za Európsku komisiu, ktorý je riaditeľom pre e, reguláciu fungovania jednotného trhu a implementáciu v rámci DG Grow. Nech sa páči, máte slovo. Príjemné popoludnie. Najskôr by som rád vyzdvihol veľmi kvalitnú spoluprácu s parlamentom, ktorú máme dlhodobo, najmä s oboma spravodajcami. Už predbehl, eh, pre, prebehli predbežné stretnutia, ktoré dokazujú tieto kvalitné pracovné vzťahy. Teraz by som sa rád vyjadril eh, na úvod E, tak všeobecnejšie, keďže tam je skôr priestor našim hostom. Jednotný trh teda ponúka obrovské príležitosti pre európske firmy a tiež väčší výber a nižšie ceny spotrebiteľom, ale nefunguje tak, ako by mal. A to platí aj pre harmonizované oblasti, kde už je európska legislatíva o výrobkoch, ale týka sa to aj neharmonizované oblasti, kde vzájomné uznávanie by eh, sa malo za tieto praxe. Ale problémy eh, sú dosť rozlišné v týchto dvoch sektoroch a preto máme tieto návrhy v balíku tovarov. Najskôr, čo sa týka harmonizovanej oblasti, tá pokrýva zhruba 80 všetkých tovarov eh, z hľadiska hodnoty. Hlavným problémom v tomto smere je plnenie E, orgány pre dohľad nad trhom e, z pravidla zistujú mieru neplnenia vo výške zhruba 20 až 60 pri previerkach. to neznamená, že 20 až 60 výrobkov v EÚ neplní pravidla. Znamená to, že 20 až 60 e, výrobkov, v ktorých sa vykonávajú kontroly, u nich sa zistí, že nesplňajú E, kritéria pravidla, aj keď nepoznáme skutočnú úroveň neplnenia na trhu, to sa totiž nezdá zistiť presne, tak či tak je to príliš vysoké číslo a nemôžeme nejako ohrozovať bezpečnosť a tiež by sme nemali ohrozovať e, ani cieľe v oblasti životného prostredia, ktoré sme si stanovili. Neharmonizovaný mm, priestor pokrýva zhruba 20 hodnoty tovarov. Jeho potenciál by sa nemal podceňovať ešte stále hovoríme o 20% tovarov v EÚ. Potenciálne prínosy sú jasné iba z dvoch čísel. V prípade tovarov, kde existujú harmonizované požiadavky na úrovni EÚ, podiel intra-EU vývozu predstavuje 55 celkovej domácej spotreby. Čo sa týka neharmonizovaného sektora, tam je to iba 35 Teda 20 o 20 menej sa obchoduje cezhranične v prípade neharmonizovaného než harmonizovaného. To znamená, že vzájomné uznávanie ešte má pre sebou dlhú cestu. Existujú prekážky v obchode v neharmonizovanom sektore a znamená to, že výrobky, ktoré sú zákonne na trhu v jednom členskom štáte, sú často zakázané v jednom členskom štáte. Štúdia, ktorú vykonal parlament, čo sa týka nákladov, ne, nedostatočnej Európy e, z nej vyplýva, že o 100 miliard e, ročne by sa zvýšila miera obchodu so zhranične e, vďaka prehlbeniu pravidel. Táto štúdia je širšia než oblasť vzájomného uznávania, ale poskytuje tak či tak jasnú, jasný prehľad o možných ekonomických výhodách takýchto krokov. Naše návrhy majú za cieľ zamerať sa na tieto oblasti, ktoré som práve spomenula, návrhy vzájomného uznávania, určujú smerovanie vnútroštátnych orgánov a európskych orgánov v prostredníctvom procesu vzájomného uznávania. Tento proces majú vykonať ekonomickí operátori a tí majú vstupovať do dialogu s národnými orgánmi. Taktiež e, tento nástroj vzájomného uznávania poskytuje e, tiež e, taký mechanizmus riešenia problémov, ktorý bude um, pre podniky, e, vzniká tým sieť riešenia problémov pre komisiu a doplňa to aj akčný plán na osvetu o zásade vzájomného uznávania. Návrh e, o plnení a e, vynúcovaní plnenia nás posúva na novú úroveň dohľadu nad trhom. Je to úroveň, na ktorej spolupracujeme s podnikmi, E, taktiež e, kde môžeme kontrolovať e, výrobky, ktoré sa predávajú cez internet, aj tie, ktoré sa predávajú v fyzických kamenných obchodoch. A tiež, keď máme možnosť byť svetkami hladkej spolupráce v celej EÚ. A preto návrh tejto siete je významnou súčasťou tohto návrhu. Znamená to, že to bude v praxi funkčné. Preto veríme, že sme vytvorili predpoklady na to, aby sa zlepšil jednotný trh s tovarmi. Veľmi radi príjmeme akékoľvek podnety, návrhy, ako to ďalej ešte vylepšiť a tešíme sa tiež na ďalšiu spoluprácu s poslancami Dantým a Štefancom. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme. A teraz dostáva slovo eh, súbor prvých panelistov. E, tento nesie názov členské štáty, skúsenosti v administratíve e, s aktuálne platným rámcom o tovaroch. Máme tu troch rečníkov v rámci tohto panelu. Chcela by som pripomenúť všetkým panelistom, že majú 4 minúty k dispozícii na svoje vystúpenie. Dávam teda ako prvému slovo pánu Tongi Lagrmu, ktorý je výkonným riaditeľom oddelenia pre štandardizáciu a, a nariadenie o výrobkoch a metrológie, taktiež je vedúcim oddelenia pre produktové nariadenie v Francúzsku. Nech sa páči, máte slovo. Merci, madame la Ďakujem pekne, pani predsednička. Na úvod poviem toľko. Francúzsko považuje voľný pohyb tovarov za veľmi dôležitý pre Európanov, pre Francúzsko dohľad na trhom, takisto e, teda musíme venovať dostatočné významné zdroje e, na tieto účely a napriek tomu, e, že to tak robíme, konštatujeme, že je mnoho Mm, tovarov a výrobkov, ktoré nie sú v zhode s európskou legislatívou a že dá sa to zlepšiť. Takže e, predstavuje to pre nás dvojitý problém, táto dosť veľká nezhoda e, produktov, ktoré sa nachádzajú na trhu únie. V prvom rade to penalizuje ekonomických operátorov, ktorí sú čestní, ktorí vynakladajú teda úsilie mm, vo výskume, vývoji, v dodržiavaní požiadaviek trhu a potom e, teda sú znevýhodnení voči tým, ktorí to nerobia. Takisto nie je tu zároka pre európskych občanov občanov naozaj ruka vysokej úrovne ochrany verejného záujmu, ktorý chráni Európska únia. A medzi e, prvým takýmto záujmom je bezpečnosť spotrebiteľa. Takže pre Francúzsko takéto zlepšenie zhody e, sa dá zrealizovať cez tri prvky. Poprvé, e, významnejšia motivácia pre ekonomických operátorov, aby dodržiavali pravidlá. Po druhé, lepšia spolupráca medzi eh, rôznymi eh, eh, orgánmi dohľadu nad trhom EÚ. A po tretie, intenzifikácia dohľadu nad trhom, najmä na hraniciach, čo naďalej ostáva veľmi zraniteľná zóna pre EÚ. Tento tretí bod budem ilustrovať, zdá sa mi, a francúzským orgánom sa zdá najvýznamnejší. Na zvýšenie úrovne dohľadu nad trhom najmä na hraniciach únie, potrebujeme 3 či 4 prvky. Prvý je zvýšenie právomocí do orgánov dohľadu nad trhom na celom území EÚ. Po druhé je to zvýšenie úrovne sankcií pre tých ekonomických operátorov, ktorí nedodržiavajú pravidlá. Po tretie je tu potrebná úroveň dostatočných zdrojov pre orgány dohľadu, aby mohli realizovať eh, skúšky a kontroly v rôznych laboratóriách. Takže je to dosť e, zásadné. To všetko e, ide ruka v ruke e, s, teda, s tým, že vo všetkých krajinách treba homogenizovať zrovnoprávne tieto právomoci a zdroje, aby sme sa vyhli tomu, že to budú napríklad obchádzať výrobce z krajín, ktorí budú sa venovať takému tzv. podhoppingu, vyberú si tú najzraniteľnejšiu hranicu niekde, teda so svojím tovarom prídu na ten vnútorný trh. Takže my vítame naozaj e, takúto e, komisiu na dohľad nad trhom, e, teda tento, tento balík, aj keď si myslíme, že e, to e, možno nie celkom postačuje. Napriek tomu si myslíme, že je to určitý pokrok možno e, v, vo všetkých tých bodoch, ktoré som spomínal, tento návrh je veľmi dobrý. Navrhuje posilniť právomoci orgánov dohľadu takisto umožňuje e, napríklad z, e, novú nadobudnúť tie náklady na všetky tie e, testy a skúšky od tých menej škrupulóznych ekonomických operátorov. No a potom je dobrá vec, keby tieto prevádzky v EÚ Mm, mohli slúžiť aj tým krajinám, ktoré napríklad nemajú takéto kapacity na testovanie, keby na to boli teda napríklad aj nejaké mm, prostriedky. A posledná vec k tomuto návrhu, ktorá nás zaujíma, možno tam podľa nás chýba trošku ambície. Tento návrh stanovuje povinnosť pre výrobcu z tretej krajiny, aby dezignoval e, zodpovednú osobu za teda kvalitu tých produktov, čiže na rovnakej úrovni sú teda mm, výrobcovia, ktorí idú bežnými cestami cez bežný obchod a teda tí elektronickí e, e operátori. To je dobré, ale pre nás to nejde dostatočne ďaleko, čiže zodpovedná osoba má byť zodpovedná nielen o inform- za informácie, ale aj za konformitu produktu. Takže pripomíname tiež, že všetky tieto povinnosti E, ktoré sú v tom návrhu, musia orgánom dohľadu trhu umožniť pracovať, čiže e, nesmie sa tam zvýšiť nadmerne administratívna záťaž. A treba takisto dbať na to, čo si predstavujeme e, ako súkromno-verejné partnerstvo, aby tie orgány dohľadu trhu mohli ostať nezávislé. A posledný balík, posledný návrh, to je to vzájomné uznávanie Nemáme vo Francúzsku problém, žiadne ťažkosti s uplatňovaním princípov vzájomného uznávania. Myslíme si, že ten trh naozaj dosiahol určitú úroveň zrelosti, ale veci sa vždy dajú zlepšiť, o tom sme presvedčení. Ale myslíme si, že nie je nevyhnutne cez tento legislatívny návrh, aj keď na ňo pozitívne nahliadame minimálne z dvoch dôvodov. Teda to dobrovoľné vyhlásenie v vzájomnom uznávaní, to je jedno z možností týchto ekonomických eh, operátorov. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz dostane slovo Jonas Wester, ataše pre vnútorný trh na stálom zastupiteľstve Švédska, na stálom zastupení Švédska pri EÚ. Pán Wester, máte slovo. Ďakujem pekne. Dobré odpoludne prvom rade chcem poďakovať výboru IMCO za zorganizovanie tohto vypočutia, a za to, že sa môžem podeliť o naše e, skúsenosti s aktuálnym rámcom. Veľmi stručne budem hovoriť o 764 a 765 a dotknem sa aj niekoľkých vecí v, e, návrho, v novo, nových návrhoch komisie. Čo sa týka toho nariadenia, e, nového je nevyhnutné spomenúť e, tú skutočnosť, že štruktúra je ťažko pochopiteľná, ťažko vysvetliteľná aj pre nás, ktorí sme sa s tým pravidelne zaoberali. E, môžem len predpokladať, že je to takmer nezrozumiteľné pre novomenovaných úradníkov dohľadu trhu, ktorí to majú vo svojej každodennej práci uplatňovať. A v tejto súvislosti musím povedať, že komisia teda vylepšila tie nové návrhy, je, e, sú o mnoho ľahšie, pochopiteľnejšie a proces nariadenia je E, zrozumiteľný už z prvého pohľadu na to nariadenie. Ďalšia taká globálna otázka v tom súčasnom nariadení je jeho rozsah pôsobnosti. Nie je úplne jasné ani pre verejné orgány, ani pre e, spoločnosti, e, aký je ten rozsah pôsobnosti. Je ťažké pochopiť vzťah k horizontálnej legislatíve EÚ, napríklad smernica všeobecnej bezpečnosti výrobkov alebo všeobecná legislatíva týkajúca sa potravín je ťažké uplatniť to nariadenie vo vzťahu k špecifickej sektorovej legislatíve, kde úroveň harmonizácie, či už je plná alebo eh, čiastočná, nie je úplne jasná. Eh, tento aspekt eh, by sa mohol dať zlepšiť v novom návrhu komisie. Takže naše skúsenosti s nariadením 764 nie sú optimálne a myslíme si, že žiada sa teda Um, novela. Pokiaľ ide o to nariadenie o dohľadu uh, nad o dohľade nad trhom, tam sa môžem k tomu postaviť no, pozitívnejšie, pokiaľ ide o jeho funkčnosť. Globálne si myslíme, že je to dobré, vyvážené nariadenie. Sú tam ustanovenia, ktoré sú ľahko zrozumiteľné, ľahko sa uplatňujú. Je vždy priestor na zlepšenie, najmä pokiaľ ide o spoluprácu medzi orgánmi. Ale toto zlepšenie by malo ísť skôr smerom k nejakému zacielenému e, zahrňaniu a nie k nejakej úplnej rekonštrukcii tohto nariadenia. Tri veci by som spomenul e, čo sa týka o, e, optimalizácie spoločnej aktivity do, na, dohľadu na trhom. Všetci vieme, že takéto cezhraničné aktivity e, môžu viesť aj k e, Eh, mnohým výsledkom, komisia na to má financie, avšak tieto financie zatiaľ eh, podliehali takej byrokratickej záťaži, že orgány neboli ochotné to dostatočne využívať. Po druhé, spolupráca medzi orgánmi dohľadu nad trhom a colnými orgánmi. Prirodzene, eh, tak ako spolupráca medzi colnými orgánmi v jednotlivých členských štátoch, tak to spomínal v krátkosti, E, na tých e, prvý sa stiahuje nariadenie, tí druhý nie sú krytí týmto nariadením, takže tieto e, tovary z tretich krajín tomu nepodliehajú a dá sa to posilniť. Po tretie, potom sú tam skupiny administratívnej spolupráce, ktoré môžu diskutovať o špecifikách jednotlivých segmentov trhu, aby sa dosiahla jednotná aplikácia v celej EÚ metodológia dohľadu nad trhom môže byť eh, v jednotlivých krajinách eh, alebo v jednotlivých témach odlišná, preto si myslíme, že je eh, dobre formalizovať a posilniť tieto skupiny. A napokon spomínal som že naša celková skúsenosť s tým súčasným rámcom je pozitívna. Chcem sa dotknúť ale niečoho, kde naozaj nevidíme potrebu nejakej úpravy na úrovni EÚ. V článku 14 je e, počet nejakých minimálnych právomocí pre tieto orgány dohodu nad trhom. A potom sú tam zase články, kde nevidíme takúto potrebu. E, nevidíme teda potrebu. Je to dosť e, kontroverzne, napríklad zatváranie web stránok alebo nariadovanie vrátenia ziskov to bude mať maximálne marginálnu prídenú hodnotu a pritom sú to dosť veľké kroky v oblasti kompetencií členských štátov. Viem, že čas e, mi už vypašal, nemôžem teda zájsť do ďalších podrobností, ale veľmi rád o tom e, budem s kýmkoľvek diskutovať, kto ma záujem. Švedský parlament pripravuje k tomuto odvodnené stanovisko. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. A potom je tu pán Jan Havlík, riaditeľ odboru Európskej záležitosti a vnútorného trhu na ministre, ministerstve priemyslu a obchodu Českej republiky. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za pozvanie na túto dôležitú diskusiu. Začnem osobnou poznámkou ako jeden z tých tzv. nových členských štátov EÚ. Vďaka e- rámcu EÚ máme takú robustnú ochranu spotrebiteľa u nás. A to je naše východisko No a vďaka aj kolegovi zo Švédska, pretože mi ušetril prakticky dve e, minúty z môjho vystúpenia, iba by som opakoval, čo povedal on. Takže niekoľko pripomienok nám ostáva. Jedna sa týka vzájomného uznávania. Mali sme niekoľko prípadov určitých nedostatkov v spolupráci s niektorými členskými štátmi a súviselo to s procedúrou notifikácie, a so všeobecnou uplatniteľnosťou nariadenia. Takže určite tam vidíme priestor na zlepšenie a takisto pokiaľ ide o ten akčný plán. A druhá vec, ktorú by som tu chcel načrtnúť, je Solvit. Oznenie Solvit. Solvit všetko nevyrieši, ale niečo predsa len vyriešiť môže. Takže myslíme si, že ak sa posilní Solvit, tak najmä prepojenie medzi prípadmi Solvit a e, tým, čo robí komisia s týmito prípadmi, môže pomôcť. Čo sa týka vyhlásenia v vzájomnom uznávaní, tiež si myslíme, že ak sa to bude riadne implementovať, tak to má potenciál na zlepšenie niektorých tých prekážok, ktoré pretrvávajú. No a ešte niekoľko k vykonávaniu a k zhode e, vo všeobecnosti na trhu. Doterajšia skúsenosť Českej republiky ukazuje, že kľúčové je, aby všetky orgány na národnej úrovni spolupracovali. E, to je kľúčové a s tým ide ruka v ruke spolupráca na úrovni EÚ. V českom prípade náš dohľad nad trhom vychádza z, rizikové, teda z analýzy rizika, takto si pripravujeme ročné plány, zdá sa, že to tak aj dobre funguje, rovnako ako so vzájomným uznávaním eh, aj pri dohľade nad trhom eh, vidíme malé povedomie tak na strane eh, spotrebiteľov, ako aj na strane firiem, takže určite treba popracovať najmä na úrovni členského štátu, ale samozrejme aj na európskej úrovni. No a posledná vec, ako dúfame, že ten balík celý dopadne. Jedna vec, ktorú by sme chceli vyzdvihnúť, je, že by sme sa mali vyhnúť vytváraniu nejakej právnej neistoty. Je tu určitý potenciál, že by sa to mohlo stať, že by mohla vzniknúť určitá nerovnováha, ale veľmi radi budeme spolupracovať s komisiou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teda môžeme uh, ukončiť prvý panel. Znamená to teda, že môžeme prejsť na druhý panel, na druhú panelovú diskusiu. To sú praktické výzvy s tým, ako produkty vstupujú na trh EU z tretich krajín. A tu máme prvého rečníka, pani prvú rečničku, pani Kristín van Kasteren Stefan, ktorá je e, seniornou poradkyňou vo mm, Pristaj v Antwerpách, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za podeliť sa e, za stanovisko nášho e, prístavu. Pripravila som si aj prezentáciu a najprv by som vám chcela dať e, predstavu o tom, e, čo je to prístav. Nie je to miesto, kde tovary prichádzajú do EÚ. Je to suma častí. Máme tam rôznych hráčov, ktorí zahrávajú svoju rolu. Máte tam súkromné firmy, ktoré teda e, nakladajú s tovarom, vyrábajú tovar, ale takisto e, sú tam aj orgány verejnej kontroly, clo, napríklad potra- úrad potravinovej bezpečnosti, pot- bezpečnosti krmív. No a potom samozrejme sú tam orgány e, prístavu, A tu to máme. Takže, eh, ak by ste chceli vedieť, kto robí čo, keď tovar vstupuje do EÚ, tak e, súkromné firmy vlastne interagujú s verejnými orgánmi kontroly. Čiže ako orgán prístavu my máme vlastne e, model takého, takého nájomcu, dávame koncesie súkromným firmám, ale my sa nepodielame v tom každodennom, na tom každodennom živote nákladania s tovarom, neskladujeme tovar ale e, nielen, že dávame teda určité koncesie, my sa snažíme e, vlastne maximálne uľahčiť e, život, pretože my sa vnímame ako brána do európskeho trhu, ako logistická brána. A samozrejme, Chceme, chceme, aby súkromné firmy mohli veľmi efektívne pracovať, aby sme boli predvydateľní, spoľahliví, ale vieme tiež aj to, že e, legitímny obchod organizovaný cezhraničný a aj e, nelegálny obchod e, sa deje, ale chceme, aby colné orgány a ďalšie orgány mohli kontrolovať dovážané tovary čo najlepšie. Čiže čo vidíme my, čo je naša výzva ako orgán prístavu, čo je výzva aj pre firmy, ako aj clo, colné orgány, je, že chceme maximalizovať bezpečnosť, pretože nechceme byť akousi bránou, cez ktorú vpadnú nebezpečné, nelegálne tovary, ale zároveň chápeme potrebu firiem, Chápeme potreby obchodu a chceme minimalizovať dopad na obchod e, pri kontrole tovarov, ktoré vstupujú do EÚ. Takže ako si myslíme, že môžeme pristupovať k tejto výzve? Ja som pevne presvedčená, že mm, sú potrebné partnerstva. Treba sa navzájom počúvať, treba si rozumieť, každý má svoju, svoje podnikanie, ktorému rozumie, firmy musia rozumieť tomu, čo robia colné orgány, colné orgány musia rozumieť tomu, ako funguje logistika. A teda e, vďaka takýmto partnerstvám e, je možné byť úspešný. Tiež to vidíme e, tak, že je potrebný veľmi jasný európsky právny rámec. Potrebujeme mať rovnaké podmienky medzi členskými štátmi, pretože vidíme, že pokiaľ ide o nelegálny obchod, tak sú tam veľmi sofistikované logistické reťazce a oni hľadajú vždy to najlep- najslabšie miesto, kade by vstúpili. A takisto som pevne presvedčená, že keď identifikujete dôveryhodné, e, dôveryhodných partnerov, spolahlivých v tom e, dodávateľskom reťazci a väčšina firm, firm teda vie, každý čo robí, majú svoje vlastné programy zhody, ak identifikujete takýchto partnerov v dodavateľskom reťazci, ak z nich urobíte partnerov, tak e, budete mať podstatne viac času na to, aby ste sa mohli zamerať na neznáme alebo neisté toky. A v konečnom dôsledku myslím si, že je potrebná efektívna komunikácia a zdieľanie informácií po celej dĺžke toho dodavateľského reťazca. Pretože vieme, že mnohé informácie, ktoré sú potrebné pre colné orgány alebo iné orgány dohľadu, tie informácie k dispozícii sú, ale nie sú k dispozícii v správnom čase alebo na správnom mieste. Takže rok 2018 máme dátové platformy, digitalizáciu, automatizáciu, Takže zdieľanie informácií to je jeden z kľúčových bodov v boji proti akémukoľvek nelegálnemu obchodovaniu a proti všetkému, čo nechceme mať na európskom trhu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz nasleduje Giovanni Kessler, ktorý je riaditeľom colnej e, e, agentúry Talianska. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. invito a comunicare a nostra. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem vám za pozvanie a za to, že môžem dnes povedať niečo o našich skúsenostiach. Začala by som možno e, úlohou colných orgánov, možno nie len teraz talianských colných orgánov, ale všeobecne. všeobecne. O colných orgánov ide v podstate o to, že colné orgány Ehm, sú e, môžu vlastne kontrolovať bezpečnosť, bezpečnosť tovarov hneď na hraniciach, predtým ako vojdu vôbec e, na územie e, európskych štátov. A colné orgány majú vlastne za úlohu skontrolovať kvalitu tých jednotlivých tovarov, ale ide samozrejme tiež o daňové, o daňové záťaže, ale v, ostatnom čase ide vlastne o bezpečnosť. O bezpečnosť práve toho tovaru, ktorú, ktorý sa, e, ktorý sa e, ktorý prichádza na naše územie. Takže v podstate ide o to, aby sme mali ako ťažisko bezpečnosť. Teda ide nám v podstate tiež o niekoľko, máme tu tiež niekoľko údajov talianského, z talianského, z talianských colných orgánov, to sú tie kontroly, ktoré boli urobené Ehm, za posledné roky. Vidíme, že tu máme čím ďalej tým viac práce, ktorá sa musí urobiť práve zo strany colných orgánov. A ako som povedal, ide nám o tieto bezpečnostné kontroly. Či tie, ten tovar, ktorý um, prichádza na naše územie, či je bezpečný alebo nie. Ale takisto musíme si povedať, že um, máme tu určité nástroje. Tie nástroje sú také veľmi typické. My v podstate pracujeme s tzv. rizikovými profilmi nie len v Taliansku, ale toto platí pre pre, všetky, pre všetkých. Musia tu byť e, zohľadnené rôzne variabilné, variabilné e, veličiny, napríklad odkiaľ ten, ten, ktorý produkt prichádza. Takisto e, sa tam musia zohľadniť určité, určité aspekty toho pra, produktu. Colné orgány majú k dispozícii množstvo údajov. V podstate E, žiadne iné orgány na svete nemajú toľko veľa týchto dát, ale ide o to, aby sa práve z týchto dát odvodili rizikové profily. Toto robia naši experti. Je to samozrejme veľmi ťažká úloha, musíme tu pracovať veľmi efektívne, musia byť efektívne rizikové pro, profily, ale na druhej strane zase musíme, e, sa musíme koncentrovať na bezpečnosť toho tovaru. A myslím si, že výsledky ukazujú, poukazujú na to, že to veľmi dobre funguje. A potom tu máme ten systém HPEC, s tým e, samozrejme takisto, prac, s tým takisto pracujeme. A e, je to dva, týchto 29 e, tých hlásení v HPEXe, tie sa týkajú, tie sa týkajú hračiek napríklad. Ide, aby sme Eh, si povedali, že sú tu isté správy, isté poznatky um, z trhových analýz, ale colné orgány majú uh, v podstate uh, dáta, na, ktorý hovoria o tom, ako to urobiť lepšie. Samozrejme, dá sa toho urobiť lepšie veľmi veľa. Uh, všetky politici sa v podstate vždy obrácajú, alebo väčšina e, sa obrácia na toho importéra. To je vlastne najstarší článok reťaze. V podstate ide mi o to, že si hľadáte, hľadáte to miesto v krajine viac menej, kde sú najmenšie alebo naj horšie kontroly. Máme teda celnú úniu, máme 28, 26, eh, pardon, 27 colných orgánov a každá každý členský štát má svoje vlastné dáta, svoje riziko, vlastné rizikové profily a môžem povedať, že sú tu obrovské rozdiely práve pri týchto 28 colných orgánoch. Eh, sú tu najrôznejšie rizika, ktoré sa hodnotia. Je tu veľmi rôzna efektivita eh, v jednotlivých krajinách. V Taliansku napríklad sme mali veľmi eh, veľké národ, veľmi veľkého národného, národného E, výrobcu e, hráčik, e, Robilo sa tak 50% kontrol a to to, tento, tento producent si povedal, že on chce, on chce v podstate radšej odísť, pretože, pretože tie kontroly mu boli nepríjemné. Mám, mali sme 28 rôznych databáz, máme tu 28 rôznych prístupov a šťastí to samozrejme môže e, znamenať, že to sú rôzne, rôzne veci, pretože to sú skutočne veľmi rozličné rizikové profily a ja teda skutočne vítam e, to, že tu je e, vlastná iniciatíva. Musí to, to byť postup, ktorý bude jednotný a toto samozrejme zabezpečiť takisto bezpečnosť v Európe, pokiaľ to zvládneme. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za mm, tento vstup, za tento príspevok a tým pádom môžeme tak eh, ukončiť aj tú, aj tú druhú podiu diskusiu. Môžeme prejsť k ďalšej diskusie a to je prezentácia nových eh, pravidiel Solvit a využitie e, siete Solvit. Máme tu pani vedúcu, vedúcu skupiny pre Solvit. Áno, ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť. Nové procesy e, v Solvite by som teraz veľmi rada E, predstavili, mám, predstavila máme 8 minút na to. Dobre, tak pre tých, ktorí Solvit nepoznajú, tak veľmi, veľmi stručne. My sme e, začali um, pred 16 rokmi a 16, po 16 rokoch tu máme niekoľko vyriešených prípadov. E, máme tu 17, mali sme 17 tisíc um, stiažnosti, ktoré sme riešili. Máme tu medzinárodnú sieť, máme národné a medzinárodné národných zamestnancov, ktorí pracujú v Solvite a ktorí vlastne uľahčujú prácu komisie práve v rámci ich práce s dátami my tu máme kontakt, veľmi dobrý kontakt medzi Bruselom a národnými centrami Solitu, a čo je veľmi dôležité. To je dôležité aj pre e, jednotlivé podniky a to je skutočnosť, že e, tie národné orgány e, sú v rámci členských štátov. My tu máme teda tzv. vyrovnávacie zaťaženia, s ktorým pracujeme my e, sme hovorili tiež o tom, že dôležitým krokom je tá databáza, že môžeme vždy veľmi dobre že tu vlastne dobre budeme vedieť, e, kde, sú, kde sa tí ostatní nachádzajú. A teraz dám slovo Flore, ktorá bude pokračovať. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja, keď dovolíte, v krátkosti vysvetlím, ako sa takýto prípad v rámci Solvitu rieši napríklad e, nejaké, nejaký e, podnik má problémy a e, bol s nami v kontakte, môžete teda dostať s nami, od nás pomoc, môžete v rámci, v rámci týždňa napríklad sa požiadať o to, aby, aby sa s vami kontaktovali a za týždeň sa s vami Solvit Centrum vo vašej krajine skontaktuje. Takže uh, tu sa vlastne uh, po, do mesiaca po obdržaní dokumentácie analizuje, ako sa to robí. Máme teda právnych expertov, ktorí e, to robia. Máme aj národných expertov, máme tu špecialistov, alebo ako sa povie, to máme od First Europe. By som to povedal, že v podstate pokiaľ to nie je prípad pre Solvit napríklad, pokiaľ sa tu pokiaľ to bude právny e, prípad, tak e, sa to potom posunie ďalej. Ale v podstate sú prípady, ktoré spadajú do príslušnosti e, Solvitu. My to pošleme potom do databázy, urobíme analýzu rizika a potom, tak ako si to my predstavujeme, že by sa tá vec, celá vec mohla vyriešiť. Toto. Samozrejme, mm, tu, tu je gestor, gestorom vždy dané, dané e, centrum solvitu v danej krajine a E, tu je dôležité, aby sa našlo praktické riešenie, alebo aby sa teda vysvetlilo, prečo ten ktorý členský štát uh, nemôže napríklad v rámci svojej legisla- alebo svojho legislatívneho poriadku zasiahnuť. Takže je dôležité, aby sa aj pre prípad, kedy sa to nemôže napríklad vyriešiť, aby sa aby to vedela napríklad aj komisia v našej databáze. To znamená, že pokiaľ nás kontaktujú napríklad, napríklad podniky, mali sme v rámci Enterprise Europe takýto program medzi komisiou a členskými štátmi. Mali sme tam potom aj určité opatrenia, ktoré sme zavádzali tak, aby e, sa lepšie poslúžilo teda obchodníkom a niektoré z týchto opatrení v rámci tej spolupráce v Európe a na posilnenie spolupráce v Európe my sme vypracovali, e, vypracovali takú mm, príručku mm, spolupráce a mali sme tiež pilotný projekt, ktorý sme začali medzi e, týmom Solvit v Belgicku a orgánmi v Belgicku. My sme viac než 4 mesiace už spolupracovali a mali sme, myslím, celkom dobrý úspech. Toto, toto Enterprise Europe, tento Enterprise Europe už uh, uh, si zobral pár uh, prípadov a my sme samozrejme e, všetky prípady, ktoré majú dočinenia, dočinenia s obchodnými vecami, sme poslali ďalej na Enterprise Europe a takisto vo Flandersku. My sme sa zúčastnili na ich, na ich podujatiach, teraz náspäť ku kolegom. Ale mi dovolte povedať veľmi krátko, že aby sme opísali, v krátkosti opísali mandát e, Solvitu. E, v podstate to nie je nič nového. E, je to vlastne otázka vzájomného uznávania. My máme na to tri kritéria. Musí to byť cezhraničný element. Ehm, ten, toto sa trošku prelomilo, tá, táto zásada. A my, sme tu, my tu máme jeden pozitívny príklad a máme dva negatívne príklady. Um, prakticky, aby sme si urobili prakticky, uh, aby sme sa dostali k tým novým, uh, novým návrhom. Takže ten prvý dobrý príklad uh, spočíva v tom, že dvaja kolegovia v, v susedských krajinách Eh, ktorí mali určité, určité eh, prekážky pri predaji eh, týchto ich produktov v krajine. Mohli by sme teda o tom diskutovať, potom sa samozrejme sa tu, sa tu požiadalo o, o preriešenie toho prípadu, pretože to bolo, alebo sa to považovalo za porušenie pravidiel Európskej únie. Um, No, e, vyšlo to potom na, v, rámci, v rámci Solvitu sa konfrontovali potom jednotlivé orgány s tým, že e, v tomto prípade sa veľmi jasne hovorilo, aké, aké, um, akú legislatívu to e, porušuje, to znamená, potom sa obratili na riadiace centrum a v podstate sa ten podnik mohol mohol predávať vlastne svoje produkty bez toho, že by musel hovoriť o tom distribútorovi. Máme samozrejme ale tiež prípady, kedy sa nám to nepodarilo a Samozrejme je jasné, že nemôžeme vyriešiť eh, vždy všetky prípady a eh, tie prípady toho vzájomného uznávania eh, môžu byť po organizačnej stránke tiež veľmi, veľmi komplikované. To sú expertízy, ktoré môžu byť veľmi ťažké tiež pre niekoho, ktorý nie je expertom, aby niekto povedal, že či sú tie, ktoré opatrenia vhodné alebo nie. A my samozrejme musím povedať, že tá neformálnosť je tiež veľmi ťažkou témou. My takisto Poďme sa neformálne uznať, že, že e, to neprebehlo všetko v poriadku, ale sú tam isté politické aspekty, politické aspekty ktoré uh, Mm, sú veľmi problémové. No a teraz mi dovolte prejsť k tomu návrhu v článku 18 nariadenia, k tomu vzájomnému uznávaniu. Tento článok práve nám, tu nám vystávajú dve otázky e, či sa ten nástroj napríklad má, pove- má zlepšiť. Možno, že nepotrebujeme nový nástroj, ale možno treba posilniť ten starý v rámci tej expertízy, ktorá je eh, k dispozícii na úrovni Európskej únie a toto vlastne môže znamenať prakticky, že by sme vyriešili tie prípady vzájomného uznávania, eh, uznávania s tým, že by sme sa mohli odvolať na expertizu komisie napríklad. My sme mali dva prípady Jeden prípad išiel na Solvit a Solvit sa to pokúšal vyriešiť, pretože tie orgány nemali na to veľkú chuť, alebo ak bolo treba mm, príliš veľa expertov, to išlo, sa to vrátilo na komisiu a komisia mm, potom spolupracovala s rôznymi orgánmi, aby sa spracoval a analyzoval tento prípad. Výhodou samozrejme je, že tento článok A úloha tej komisie sa e, prakticky, e, prakticky posol, posilní Solvit, e, pretože sa vie, že mm, keď je tam Solvit, tak tu je tá možnosť, že vlastne za tým stojí komisia vždy. To znamená, že pokiaľ toto nám môže uľahčiť ten príslušný dialog a myslíme si, že časom uh, Ehm, to, to ehm, bude mať, alebo to bude prinášať dobrú orientáciu. Takže toľko sme chceli povedať. Ďakujem veľmi pekne. Môžeme, môžeme, môžeme prejsť ďalšiemu panelu e, z pohľadu podnikov. E, sa na to pozrieme teraz e, a v rámci tohto panela dostáva prvý slovo pán Martinas Barisas, ktorý je riaditeľom oddelenia pre vnútorný trh v rámci Business Europe. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Srdečne vďaka za to, že ste pozvali nás Business Europe, aby sme sa vyjadrili. Som veľmi rád, že dnes môžem vystúpiť, ale ešte radšej som, že môžeme začať svoju prezentáciu veľmi pozitívnym skonštatovaním. Business Europe totiž a naši členovia súhlasia s širokou podporou tomuto balíku. Keďže času je málo, prešiel by som ich hneď k samotným dvom návrhom. A k nim máme aj isté pripomienky, ktorými by sa mohli návrhy zlepšiť. Najskôr, čo sa týka nariadenia o vzájomnom uznávaní. Efektívny problém, riešenia problém prostredníctvom mechanizmu Solvid je kľúčový v snahe zajistiť, aby e, systém fungoval podľa nášho názoru. E, keď sa táto možnosť nezabezpečí, firmy by mali mať možnosť žiadať, požiadať komisiu o stanovisko ďalej. Po druhé, je dobre známe, že e, zdroje a taktiež včasný zásah komisie sú nevyhnutné. A tu chceme požiadať, aby sa to naozaj aj v praxi uplatňovalo a tiež žiadame, aby sa stanovili lehoty na stanovisko komisie v rámci Sovietu, tak aby e, to konanie bolo čo najkračšie a tiež, aby sa tam stanovili jasne E, stanovené lehoty, aby komisia naozaj mohla fungovať ako e, orgán, ktorý to bude všetko e, sprostredkovať. Ďalší návrh, čo sa týka dohľadu nad trhom, tu by som raz zdôraznil proporčnosť a taktiež jednotnosť pravidel. Členovia Business Europe majú skúsenosti s aktuálne platným rámcom, majú poznatky od firiem, Spravidla je to tak, že ak je príliš veľký priestor na výklad požiadaviek na úrovni vnútočetných orgánov na dohľad nad trhom, spôsobuje to, že e, je to problémové, pretože sa taktiež nedostatočne e, sleduje proces plnenia týchto e, pravidel. Dajme tomu, ak sa príjmu príliš restriktívne rozhodnutia, dajme tomu, ak sa zoskupí niekoľko inšpektorov, aby formálne predložili stiažnosti budú vychádzať z legitímnych obáv, ktoré neboli podobne prejednané. Teda v skutočnosti v tejto oblasti neboli zaznamenané žiadne stiažnosti ani incidenty. A tu sa dostávam v druhej časti svojej prezentácie, e, čo sa týka teda um, um, sledovania miery plnenia tu by sme mm, radi zôraznili, že dohľad na trhom je nevyhnutný a je zabezpečenie rovnakých pravidel pre všetkých právomocí, ktoré dáme orgánom pre dohľad na trhom by mali byť proporčné, teda nemal by to byť biankošek týmto orgánom. Mm, tiež by som eh, rád trošku rozviedol ten posledný bod našej prezentácie. Ten eh, odôvodňuje eh, žiadosť o vyššiu mieru proporčnosti E, čo sa týka článku 25, e, to je úplne v závere e, tohto bodu v prezentácii. Tu by som rád uviedol, že dosť ťažko sa nám súhlasí s predpokladom nesúladu, tak ako je to nastavené teraz. Prečo je to? Preto, že hovoríme o, o možno najspornejšom a najmenej primeranom rozhodnutí, ktoré by sa mohlo prijať na úrovni jediného orgánu pre dohľad nad trhom. To by bolo v právomoci jediného orgánu, takéto rozhodnutie. A pritom takéto rozhodnutia podľa aktuálneho návrhu môžu vychádzať z akýchkoľvek informácií, z akéhokoľvek vyhlásenia, z akýchkoľvek eh, údajov, z akéhokoľvek zdroja, čo sa môže použiť potom ako dôkaz a to môže mať za následok e, celoeurópske konanie e, vo veci nesúladu. Ďalej, po tretie, chceli by sme to prepojiť aj článkom 14 e, o právomociach orgánu na sledovanie fungovania trhu, predohľad nad trhom. Tieto môžu zájsť tak ďalej, ako umožňuje akékoľvek konanie vo firme, môžu mať prístup k akýmkoľvek údajom. Orgány predohľad dohľad nad trhom tiež majú možnosť požadovať takékoľvek právnické alebo súkromné osoby poskytnúť akékoľvek informácie v akékoľvek forme, a to zúrazňuje naozaj v akejkoľvek, e, to sa bude považovať ako dôkaz nesúladu. Ďalej po štvrté článok 12, e, to sa týka zverejnenia akýkoľvek informácií a to bude v právomoci orgánu pre dohľad nad trhom. A e, tu samozrejme by sme chceli zdôrazniť otázku dôvernosti a proporčnosti. Všetky tieto poznatky a taktiež e, faktory rozhodovania vychádzajú z verejného záujmu, na ktorý môže možno sa odvoláte. Žiaľ, článok 1 e, spomína iný verejný záujem ako tie záujmy, ktoré sú spomínajú v definícii dohľadu na trhom článku 3. Teda je to príliš široko sformulované e, na to, aby bol zaistený jednotný prístup. Táto E, celá škála opatrení si vyžaduje vylepšenie. My sme ochotní stať po boku e, parlamentu. E, naše stanovisko bude v podrobnej verzii k dispozícii koncom tohto mesiaca. Ďakujeme pekne, veľmi sa tešíme, že ste opäť medzi nami vo výbore v inej funkcii. Teraz prejdeme k ďalšiemu rečníkovi, pán Jabrucheman, ktorý je poradcom pre jednotný trh v rámci Eurocommerce. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujeme, že sa môžem vyjadriť v mene všetkých malokodných firiem eh, v rámci EÚ, ktoré zastupujeme. A ja môžem na úvod pozitívne skonštatovať, že aj my podporujeme tento balík tovarov. Domnievame sa, že je to vynikajúca proces, ako zlepšiť voľný pohyb tovarov a tiež ako zlepšiť eh, a zvyšiť právnu istotu pre podniky, najmä pre malé a stredné podniky. Myslíme si, že tento balík by mal mať za cieľ eh, väčšiu podporu cezhraničnému obchodu a nemali by sa vytvárať žiadne ďalšie vrstvy administratívnej záťaže pre firmy. Tiež by sa mala zvyšiť miera eh, súladu, také, čo sa zvyši koordinácia, spolupráca eh, ekonomických operátorov a taktiež orgánov pre na nad trhom, ako aj ďalších subjektov. Tiež by sa mala zvyšiť právna istota tým, že sa jasne stanovia povinnosti všetkých aktérov, a tiež sa jasne stanovia ustanovenia, ktoré sú právomoc EÚ. Okrem toho by sa podľa nás mal vytvoriť jeden jediný právny rámec pre harmonizované a neharmonizované výrobky v EÚ. Z našich skúseností vidíme, že online hráči mimo EÚ ponúkajú výrobky na jednotnom trhu a spotrebiteľ si môže priamo objednať e, z týchto stránok. Tieto výrobky nie sú vždy bezpečné Niekedy e, neexistuje subjekt, ktorý by bol zodpovedný v EÚ. Domnievam sa preto, že legislatíva EÚ by mala zohľadniť aj nové podnikateľské modely. Tiež vnímame nedostatočnú konzistentnosť v dohľade na trhom. Príslušné orgány vykladajú mieru rizika a metodiku inak, čo spôsobuje právnu neistotu firmám a taktiež rozmanitý výklad e, v rámci jedného členského štátu tiež zistuje neistotu maloobchodné, veľkoobchodné e, firmy nemajú vždy pocit, že je dostatočný priestor pre dialog na prejednávanie otázok rizika bezpečnosti, pričom e, e, firmy samotné majú množstvo poznatkov o výrobkoch, ktoré predávajú. Čo sa týka vzájomného uznávania a s tým súvisiaceho návrhu, toto je základný princíp zaistiť voľný tok tovarov na jednotnom trhu. Avšak eh, žiaľ členské štáty nie eh, vždy tento princíp dodržiavajú. Domnievame sa, že eh, vyhlásenie o tom, že daný výrobok už je zákonne na trhu v členskom štáte, by mohol byť na napomoci. Domnievame sa, že slovy by mohol znížiť prach pre podniky, by sa žiadali o takéto povolenie, ale aktuálny stremen lehoty sa musí dodržiavať a podmienky na vypracovanie stanoviska komisie sa teraz vytvárajú centrum Solvit, môže požiadať o stanovisko a komisia môže vydať stanovisko. E, to je však e, podľa nás príliš nejasné. Mnoho povinností sa stanovuje pre vnútroštátne orgány v tomto návrhu, niektoré už platia aj v súčasnosti, ale ako môže komisia zaručiť, že sa to bude naozaj v praxi plniť, e, tak aby tam malo jasné, to malo jasné dopady a dôsledky v prípade, že sa tieto podmienky nesplnia. A k ďalšiemu návrhu Eurocommerce podporuje e, zámer komisie zaistiť, aby všetky výrobky, ktoré sa dostanú na trh, boli bezpečné. Malo by sa vychádzať predovšetkým zo spolupráce medzi orgánmi a podnikmi, a to v dobrej viere, e, v prostredí dôvery, na to, aby sa zaistilo plnenie a taktiež súlad, e, je potrebné stanoviť jasné úlohy všetkých subjektov v celom dodávateľskom reťazci, v distribučnom procese, pričom výrobca nesie definitívnu zodpovednosť za E, súlad s pravidlami u konkrétneho výrobku. Taktiež je potrebné uplatňovať inteligentné mechanizmy sledovania plnenia. Nevyžaduje si to nevyhnutne nové právomoci. Preto podporujeme vytvorenie tejto siete, tak aby e, e, to fungovalo čo najefektívnejšie, taktiež by sa mali do toho zapojiť aj zastupcovia podnikov. Môžeme sa ochotne podeliť naše skúsenosti s orgánmi, taktiež orgány by mali vychádzať z rizika, mali by sa zamerať na tých, ktorí e, neplnia, zamerane neplnia pravidlá a nie na tých, e, ktorí sa dopustia um, nedopatrením. Práve tieto subjekty, ktoré uh, sa nie cieľenie a odklany od pravidiel by nemali niesť všetko bremeno. Mala by byť snaha hľadať optimálne riešenia. My podporujeme partnerské riešenia a taktiež memorandum o porozumení so všetkými aktérmi je vhodným riešením, ako podporovať výmenu osvedčených postupov, vyžaduje si to harmonizovanejší prístup EÚ, tým sa zvýši eh, miera plnenia súlada, totiž sa zaistí väčšia právna istota. Ďakujeme pekne. Posledný rečník v tomto paneli je pán Filip eh, Portalier, ktorý je riaditeľom v rámci Orgalime a má na starosti otázky vnútorného trhu a štandardizácie. Nech sa páči, ďakujem. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, ďakujem za to, že dávate priestor Orgalim, aby sme sa aj vy vyjadrili. My zastupujeme eh, mm, sektor priemyslu, ktorí eh, produkujú kosačky, žeriavy eh, a rôzne iné výrobky až ku kolaboratívnym robotom, takmer všetky naše výrobky sú pokryté v legislatíve EÚ, preto sa chceme zamerať na konkrétny návrh komisie, ktorý sa týka súladu a vynúcovania plnenia pravidel, o čo tu ide z nášho pohľadu. V posledných desiatich rokoch sa výrazne z, zvýšila populácia EÚ, o 10 sa taktiež zvýšilo eh, sledovanie kvality výrobkov a celková objem prepravovaných tovarov v kontajneroch sa zvyšilo 14 a pritom členské štáty e, znížili e, svoj podiel pracovníkov v colných orgánoch o 10 taktiež znížili rozpočty o 7 týchto orgánov a taktiež počet inšpektorov pre dohľad nad trhom o ďalšie 3 podľa nás stačilo. Naši členovia e, sa domnievajú, že legislatíva, ktorá sa stiahuje na naše výrobky, je čoraz zložitejšia a taktiež je čoraz nákladnejšie ju plniť, ale aký to má význam, ak neexistuje efektívny dohľad nad trhom, efektívne kontroly priamo na mieste v členských štátoch. Prvou prioritou členských štátov musí byť zaistiť, aby sa nedostávali na trh nebezpečné výrobky, ktoré porušujú pravidlá, ktoré môžu byť škodlivé pre spotrebiteľa a užívateľa. Ale okrem toho, a to spomenuli viacerí rečníci, má povinnosť chrániť legitímnych výrobcov pred nekalou hospodárskou súťažou, teda ak orgány pre dohľad nad trhom e, nemajú dostatočné vybavenie finančné ani personálne e, na to, aby plnili svoje povinnosti. Jediné riešenie spočíva v tom, aby fungovali inteligentným spôsobom, tak ako to tu už zaznelo. Na to, aby sa to podalo v realite presadiť, máme tri návrhy. Poprvé, Spolupráca je nevyhnutná. Fyzické kontroly a dialog medzi orgánmi a ekonomickými poskytovateľmi e, by e, mali byť uprednostnené pred nejakými povrchnými kontrolami. Efektívne fyzické kontroly si vyžadujú tri hlavné prvky. Kompetentnosť, finančné zdroje a tiež legitímnosť priemysel môže poskytnúť kompetencie, taktiež finančné zdroje dobrovoľným spôsobom, tak ako sa už aj dnes ukázalo prostredníctvom tejto iniciatívy MSSI Electrical, ale chýba nám legitímnosť. A preto je nevyhnutné umožniť spoluprácu medzi verejnými a súkromnými subjektami, aby sa zvyšila legitimnosť oboch týchto strán, aby sa uzatvárali memoranda o porozumení podľa článku 8 návrhu. Isté, že toto by malo prebiehať za istých jasne stanovených podmienok, ktoré budú nezaujaté a tie sa budú musieť odsúhlasiť medzi členskými štátmi a tiež na úrovni siete, ktorá sa spomína v článku 31, ale je to nevyhnutné. Ďalej, e, konzistentnosť vo výkone pravidla trhu je tiež nevyhnutná na celom území EÚ a tiež na hraniciach to stanovuje e, kapitola 428 tohto návrhu a chceme privítať najmä články 31 a 32, kde sa popisuje sieť a to by zahrňalo v prípade potreby aj zástupcov príslušných podnikateľských a spotrebiteľských organizácií. Ďalej po tretie proporčnosť. Domnievame sa, že tento návrh by mal umožniť e, priebeh e, výkonu právomoci orgánom pre dohľad na trhom nemala by, si, by sa zvyšovať ich miera právomoci, e, nemali by sa pridávať e, e, ďalšie pravidla, ktoré už existujú vzhľadom na harmonizované pravidla návrhy článku 14, ktoré hovoria o zvyšenej konzistentnosti právomoci týchto orgánov pre dohľad nad trhom. To už spomenul zastupca Business Europe. Podľa nás nie je potrebné rozširovať tieto právomoci nad z toho, čo je nevyhnutné a proporčné. Uh, Chceme vás teda vyzvať, vás ako poslancov parlamentu, aby ste podporili e, snahu dosiahnuť e, praktický kompromis do konca tohto roka v tomto ambicióznom návrhu komisie s cieľom presadiť e, inteligentnosť a taktiež efektívnosť na úroveň členských štátov, aby sa to dostalo aj na úroveň dohľadu nad fungovaním trhu. Ďakujeme pekne. Znamená to teda, že môžeme prejsť k ďalšej panelovej diskusii, kde budeme diskutovať o dopade návrhov na spotrebiteľov a ako prvá dostane slovo Monique Huyens, ktorá je generálnou riaditeľkou e, z API. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, dobré odpoludnie. Moje meno je Monique Huyens hovorím mene BÖK, Európskej e, organizácie spotrebiteľov, ale chcem zdôrazniť, že naša práca je vo veľkej e, spolupráci s ANEK, čo je Európsky orgán pre štandardizáciu. Veľmi úzko spolupracujeme samozrejme spolu s inštitúciami a ďalšími subjektami. E, zdieľame stanovisko k tomuto balíku dnes eh, teda sa za tých 5 minút pokúsim podeliť o tie hlavné témy, ktoré by sme chceli vyzdvihnúť. Samozrejme, vítame tento balík. Myslíme si, že eh, prináša mm, dosť zlepšení pre spotrebiteľov, napríklad Laboratória v Únii budú dezignované, budú mať povinnosť mať právnu zástupcu v EÚ. To je pre nás dosť dôležitá vec z pohľadu spotrebiteľa. Potom je tu právo národných orgánov vykonávať mystery shopping, čo je tiež dôležitá vec. No a potom EÚ dá k dispozícii členským štátom zdroje, ak by boli potrebné. Takže to je len taký krátky zoznam príkladov, toho, čo považujeme za zlepšenia. Čo sa týka tých slabých miest, myslíme si, že Európsky parlament by mohol pomôcť zlepšiť dosah tohto balíka na spotrebiteľov. Niekoľko vecí by som chcela povedať. V prvom rade naozaj rozsah pôsobnosti balíka, hovorím iba o tej časti zhody a e, vykonávania. E, rozsah pôsobnosti sa musí rozšíriť, zlepšiť. Nemalo by sa to aplikovať iba na harmonizované, ale aj na neharmonizované produkty pre spotrebiteľa. Nie je normálne, že hráčky pod tým budú, ale stále si rozhodíte nie. To je veľmi dôležité. Takisto z pohľadu ochrany spotrebiteľa ak sa tovar považuje, že nie je v zhode, mala by byť okamžite možnosť nápravy pre spotrebiteľa. Čiže ak ten tovar nie je e, v zhode, musí tam byť nejaká právna záruka alebo musí mať nejaké jednoduché právo na nápravu, ak produkt teda nesplňa právne podmienky. Tento balík je tiež veľmi dobrou príležitosťou, ako riešiť konkrétne výzvy súvisiace s internetom vecí. Malo by to byť tiež v tom balíku zahrnuté, čiže napríklad skúšobné protokoly by k dispozícii, pretože tie prepojené produkty naozaj e, prinášajú nové otázky, no a potom aj bezpečnosť. Pán Kessler to už spomínal. Otázky bezpečnosti musia byť zahrnuté do definície bezpečnosti. No a Existujúci regulačný rámec neupravuje explicitne bezpečnosť služieb, hovorí sa iba o e, bezpečnosti produktov a všetky súvisiace e, produkty majú aj e, súvisiaci a servisný aspekt, teda tam napríklad software. A je dôležité, aby aj toto bolo riešené z pohľadu dohľadu nad trhom. Je veľmi dôležité vyjasniť si úlohu platformiem. Ako je možné e, zaoberať sa bezpečnosťou a dohľadom nad trhom produktov, ktoré sa predávajú online? Komisia minulý rok vydala usmernenia k tomu, ale nie je to záväzné. Myslíme si, že vzhľadom na expoziu online predaja produktov, takisto prichádzajúcich z tretich krajín, je kľúčové, aby sme mali záväzné požiadavky na dohľad nad týmito produktmi. Ďalším dôležitým bodom je aby spotrebitelia nemuseli platiť za to, že produkt nie je v zhode. Povedzme si, že e, môžeme to porovnať alebo urobiť takú paralelu so zákazom divizlových motorov v niektorých e, nemeckých mestách, pretože hlavnou obeťou je vlastne spotrebiteľ, ktorý má auto s dieselovým motorom, ktoré úplne stratilo hodnotu, svoje peniaze nezíska späť. A je to aj v iných e, oblastiach napríklad Kajla, eh, internetový názor, ktorý sa v Nemecku považuje za eh, špiona. Spotrebitelia boli eh, prinútení ten produkt zničiť a nedostanú svoje peniaze späť. Takže aj v tomto ohľade by mali byť chránení. No a posledná vec, ktorú chcem ešte na dnes je, že v predchádzajúcom balíku v roku 2013 E, spotrebiteľské organizácie mali rolu, ako mohli oficiálne interagovať s orgánmi v mm, kontexte toho fóra dohľad nad trhom. V novom balíku takúto úlohu nemajú spotrebiteľské organizácie, pričom naši členovia majú množstvo poznatkov o tom, čo sa na trhu deje a mm, vedeli sme napríklad upozorniť orgány na to, alebo dať nejaké štrukturované vstupy do systému dohľadu nad trhom a mm, privítali by sme, keby sa to opätovne vnieslo do toho balíka. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A následovať bude Mikael Kasar, riaditeľ dohľadu na trhom na malckom orgáne pre hospodárskú súťaž a spotrebiteľské záležitosti predseda ProSafe. Ďakujem. Pani predsedajúca, Dobré odpoludnie. Ďakujem za túto príležitosť podeliť sa s vami, vymieňať si naše poznatky o tomto balíku, ktorý je navrhnutý prvom rade chcem uviesť, že tu nie sme na to, aby sme navrhovali mm, naše stanoviská, prednášali naše stanoviská, ale skôr eh, stanoviská členských štátov v tom prosej. Čo sa týka balíka samotného, prvá vec, ktorú treba zohľadniť je, že rozhodnutie o bezpečnosti od 2013. Tohto, o tomto balíku je potrebné. Momentálne je to také, v takom váku. Musíme teda prieť rozhodnutie o tom, že čo je potrebné. Otázka napríklad e, produktov, na ktoré sa stiahuje GPSD, e, tie nie sú upravené v tomto novom balíku, takže aj tam e, sa na to treba pozrieť skôr, skôr než neskôr. Tri pozitívne prvky v sme si v tomto balíku všimli, v tomto prvom návrhu. Jednak naozaj vítame to, že ten nový návrh zachádza do väčších podrobností než balík z roku 2013, čo sa týka povinnosti členských štátov stanovuje tom členským štátom e, povinnosť vykonávať a dávať, teda vykonávať dohľad nad trhom a dať orgánom e, potrebné zdroje, takže to spomínali kolegovia a naozaj s tým maximálne súhlasíme. Vyzdvihujeme potrebu riadných zdrojov práve na tieto účely dohody na trhom. Po druhé, vítame tiež potrebu vymieňať si informácie a takisto mm, pokiaľ ide o vzájomnú pomoc medzi členskými štátmi, medzi orgánmi dohľadu trhu v jednotlivých členských štátoch. Takže toto je požiadavka Nikto z nás naozaj nie je ostrov, ani žiadna krajina nie je ostrov, aj keď ja som z ostrovnej krajiny, ale to je ostrov, pretože je to geografický ostrov, ale nie sme sami na svete. E, tretí dôležitý pozitívny aspekt, ktorý tu vidíme, e, ktorý je tiež veľmi dôležitý, je, že členské štáty e, dali minimálne, teda dostali minimálne právomoci, ako spomínali kolegovia predo mnou teda napríklad právo odoberať eh, mm, vzorky zadarmo. Eh, to nie je vždy samozrejmosťou v niektorých členských štátoch. Niektoré členské štáty teda tam je potrebné, aby kupovali tie produkty. Eh, musia ukladať pokuty. A právo na teda znovu získanie ziskov z nebezpečných produktov, tak tam mi kolegovia uh, hovorili, že eh, spotrebitelia by nemali byť, eh, nemali byť nutení platiť za uh, nebezpečné produkty a ja tiež nie som ochotný sa to platiť, takže to by tam mohlo byť. Uh, ale tri prvky, ktoré by sme si mohli ešte podrobnejšie preskúmať. Uh, sú tam potrebné ďalšie uh, štúdie, či sa to dá nejako revidovať. Sú tam princípy nezávislosti, nestrannosti členských štátov je dôležité, aby tento princíp bol zachovaný. Je, sú to len členské štáty v teréne, iba teda členské štáty sú v teréne, iba oni vedia, čo je naozaj potrebné. Nie je žiadny iný orgán, žiadna, žiadny iný subjekt, ktorý by tak veľa vedel o mojom členskom štáte, ako viem ja. Pretože ja som na trhu. Takže článok 7 a 8 zapojenie ekonomických operátorov do um, dohľadu trhu. To si musíme preskúmať. E, mohol by tam byť taký koncept partnerstva v zhode, čo by mohlo byť trošku problematické, keďže toto partnerstvo v zhode je dobré a správne, keď obe strany naozaj pracujú na rovnakom cieli, ale nedá sa to zaručiť. Subsidiarita návrh spomína e, úniu, respektíve tento, túto sieť e, produktovej zhody. Môžu, môže tam byť nedostatok subsidiarity, členské štáty môžu byť vnímané ako zatlačené do mm, nejakých menších, e, že by mali menšiu autoritu. Čiže otázka subsidiarity musí byť zakotvená v nariadení. Musí to byť zakotvené v balíku. Takto by sme sa mali na to pozerať. Od, zodpovedná osoba, kolegovia to už pevno spomínali, je dôležitá tiež aj osoba zodpovedná za tú zhodu. Mali by sme e, sa na to pozrieť, aby sme si ozrejmili, ako sa to dá a ako sa to e, môže zohľadniť v tomto balíku, pretože ak sa to neurobí správne, Takto jednoducho bude len záťaž na členské štáty, budú zaťažené ďalším klopaním na dvere bez toho, aby to niekam viedlo. Takže toľko sú také tie primárne. Mm, to je taký môj pr- primárny pohľad na tento balík. Ďakujem veľmi pekne, teším sa na diskusiu. Ďakujem pekne. A posledným panelistom je Claudio Bergonci, generálny tajomník Indicam. Neviem, kde sedí. Aha, tam. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, ďakujem pekne za vaše pozvanie. Ja sa veľmi teším, že, že dnes môžem tráviť čas spolu s vami. Mm, ide o Indicam. Indicam je italianské združenie, ktoré uh, sa zasadzuje proti falšovania produktov, pro, za ochranu spotrebiteľa v rámci celého toho balíka. My celý tento balík veľmi vítame, vidíme v tom plnení aj našich záujmov. Tá nekonformnosť tým sú dotknuté dotknutí predovšetkým e, spotrebitelia a naša branža, ktorú zastupujeme. Tento návrh e, sa momentálne analizuje a preveruje aj naši priemyselní členovia to, e, na to hľadia s veľkým záujmom, ale, s záujmom, ale vidíme, že sa, že sa to trošku vymklo z rúk. Ide tu napríklad o, o produkty, ktoré sa k nám dovážajú, ktoré sú nie nemá, neodpovedajú príslušnej konformite. My sa koncentrujeme v našom združení pre všetkým na ochranu autorských práv a aj tu máme niekoľko konkrétnych čísel. Tu nám je tiež o to, že máme množstvo falšovaných produktov. E, tu sú spôsobené školy vlastne v miliónovej výške, ale pri e, duševnom vlastníctve tu nemôžem povedať, že to je menší problém. V roku, pardon, v roku 2010 boli mm, bol tovar, ktorý bol napodobňovaný, teda falšovaný, boli to talianské športové topánky, ktoré boli sfalšované, falšované, ktoré boli ale zároveň aj mm, boli zároveň aj nebezpečné, pretože ten materiál, z ktorého boli vyrobené, uh, boli vyrobené podrážky týchto topánok, bol, podporovali vlastne vznik rakoviny. To znamená, že ohrozovali zdravie e, užívateľov. Um, celé toto je vlastne také otvorenie pandorinej skrinky. Um, je to vlastne len postihovanie porušovania práva, práva duševného vlastníctva, ale potom zrazu ide aj o zdravotné aspekty, preto, takže ide to oveľa ďalej Takže pri týchto konkrétnych produktoch, tu sme povedali, to boli ako prvé samozrejme porušenie práv, práv autorského, autorských práv, potom sa nezaplatilo za príslušné patenty, potom tu boli zdravotné rizika, e, ktoré som uvádzam, potom boli bezpečnostné aspekty. To znamená, že tento produkt obsahoval e, obsahovala vlastne celý rád porušenia právnych predpisov a e, išlo bolo to oveľa ďaleko siahlejšie, ako sme si mysleli, pretože nekonformnosť produktov, týmto um, sú dotknuté množstva aspektov. A, takže um, nie, pretože pokiaľ, nemám, pokiaľ uh, užívateľ a spotrebiteľ nemá dôveru v trh, tak potom uh, to otrasie uh, e, celým tým trhom. To znamená, že uh, keď si teraz pozrieme, že sa objavujú ďalšie nedostatky a jednoducho spotrebitelia, ktorí nemajú dôveru v trh, tak nekupujú uh, nič. Uh, a takéto porušovania a pravidiel e, jednoducho spôsobujú tú nedôveru spotrebiteľov voči trhu. Takže musíme proti tomu veľmi zásadne, zásadným spôsobom postupovať. My si myslíme, že e, sa tu v prvom rade jedna o malé a stredné podniky, ktoré budú dotknuté. E, boli navrhnuté niektoré opatrenia, ktoré by mali Uh, uľahčiť zavedenie kontrolných opatrení a kontrolnej činnosti. Takže jednotlivé podniky v jednotlivých podnikoch. A ide tiež o to, že jednotliví, jednotliví účastníci uh, na trhu uh, by sa toho mali zúčastniť. Nechcem teraz hovoriť príliš veľa a príliš dlho, ale um, ide o to, že naše podniky musia uh, ešte ďalej via, uh, robiť oveľa viac. Uh, dobré podniky musia uh, produkovať korektné a konformné produkty, ale potom sú tu ďalšie pravidlá, ktoré musia nasledovať a ktoré zase sa dotýkajú len tých uh, um, jednotlivých podnikov. A uh, ja mám niekedy pocit, že priemysel je istou obeťou. Ale samozrejme, priemysel musí byť súčasťou súčasťou riešenia. My si od, z tohto, od tohto balíka v prvom rade uh, očakávame harmonizáciu, o ktorej sa už hovorilo, harmonizáciu kontrolných orgánov na trhu v jednotlivých štátoch ilegálne cezhraničné obchodovanie je takisto obrovským problémom a e, my vieme veľmi dobre, že doteraz nebolo možné e, dostať nejaké informácie, ktoré sa toho týkajú mm, kolega z talianskej e, z talianských colných orgánov, pán Gessler, je tu a vyjadril sa na túto tému a takisto povedal, že uh, tie colné orgány sú referenčné orgány a pretože colníci by mali byť harmonizovane upravené vo všetkých 28 členských štátoch, ale tým, že do Európskej únie sú importované čím ďalej tým viac ilegálnych tovarov, tak ako pán Kesler povedal, sú tu rôzny, je tu rôzny postup, sú tu rôzne prístupy jednotlivých colných orgánov. Dobre, dostajem pomaly ku koncu. Dôležité je, aby sme išli skutočne správnym smerom týmto balíčkom o tovare. A my chceme samozrejme dobré um, produkty, ktoré sú konformné, ale samozrejme nechceme uh, znevýhodniť uh, tie podniky, ktoré už dnes korektne uh, postupujú a nechceme tu znevýhodňovať nejaké, uh, ďal, nejakých ďalších um, účastníkov na priemyselnom trhu. A chceme ale, aby sa dosiahli zlepšenia tam, kde je ich treba. Dobre, ďakujem veľmi pekne. A teraz tu máme predsa len trošku času na diskusiu, takže možno ak sú nejaké otázky zo strany um, našich poslancov, nech sa páči. Ďakujem. Myslím si, že teraz je dobrý čas na položenie otázky k tomu, čo som urobil minulý rok. Viete, že bol problém s fibrinolom. Výrobcovia a vajec používali túto látku na čistenie, čistenie priestorov, kde sa zdržiavajú, kde sa zdržiavali nosnice, ale jedno, tento Fibrino sa používal, ale e, v Holandsku, v Holandsku napríklad sa ten produkt používal a ostatní to ale nemohli, e, nemohli kúpiť. A prečo? Preto, lebo britská organizácia pre zdravie e, bola toho názoru, že tento materiál neodpoveda tomu, čo sa uvádzalo v tom obchodnom názve. A pre nás bolo jednoznačné, že takto vnútorný trh nemôže fungovať, ale v konečnom dôsledku to bolo tak či tak dobre pre britských e, spotrebiteľov, pretože tento, tá, túto látku sa podarilo dokázať potom v jednotlivých vajciach, ale bol to vlastne jednotlivý prípad možno eh, sa stáva častejšie, že sa takéto niečo udeje, že niektorý produkt sa v, jednej členské, v jednom členskom štáte môžu eh, používať a v iných nie, že je zakázaný. Takže ide vlastne o vzájomné uznávanie, toto je dosť zásadné. Samozrejme, dobre, máme teraz Brexit a niektorí z vás eh, by mi mohli možno pomôcť ďalej, ako urobiť a ako použiť to vzájomné uznávanie. Ďakujem. Ďalší. Ďakujem. Dovolte mi, aby som použil tento mikrofón. Najskôr mi dovolte privítať tento návrh. Martin Lokegaard tu žiaľ nemôže byť, ale on teda víta tento návrh. My si myslíme, že to sú dva dobré návrhy, ktoré môžeme podporovať. Ja mám tri otázky na našich hostí. Prvá otázka. Um, pán Bodekal, vy ste hovorili, že pri kontrole um, trhu je málo zdrojov a hovorili ste, navrhli ste teda riešenie, že je potrebné pracovať inteligentnejšie, lepšie ale ja si myslím, že tu máme tiež určitú hranicu mm, k dispozícii stanovený obnos prostriedkov. Dobre, s tým sa dá lepšie zaobchádzať možno, ale, ale viac e, sa toho nespraví nejako. To znamená teda, že je potrebné, je potrebné venovať sa aj iným takým návrhom alebo návrhom riešení. Niektoré z nich boli uvedené. Um, napríklad um, musia, musí sa upraviť sankčný systém. Um, jednotliví zástupcovia jednotlivé stránky v tomto procese musia byť postihnutí týmto sankčným systémom. Mňa by zaujímalo, ako to vidíte a za druhé, kde vidíte rizika v súvislosti s týmto návrhom, pretože takéto systémy už predsa existujú pri najmäšom v určitých oblastiach keď e, zle zaparkujem, tak dostanem, dostanem pokutu. A ja som čítal, že vo Švedsku sú tiež e, problémy. Boli dokonca pokuty za parkovanie za, na e, cest cestách, eh, po ktorých chodia eh, záchranári napríklad. Eh, ako to vidíte vy napríklad? Takže ďalšie. Ďalšia otázka. Vy ste hovorili tiež o rizikách, ale ja tu vidím jedno veľmi konkrétne riziko. Myslím si totiž, že rovnaký štandard by mal platiť pre všetkých. A teraz nechcem hovoriť o ťažkých, závažných chybách. E, neviem, napríklad e, etiketovanie. E, tu sú vždy rôzne pravidlá, vždy podľa členských štát, jednotlivého členského štátu. Platia tu rôzne pravidlá a samozrejme môže sa stať, že krajina, ktorá má najprísnejšie pravidlá, povie, že toto nie je korektné označenie. A potom sa produkt vlastne stiahne z obehu v celej Európe. Toto je v podstate jedno také veľké riziko a rád by som vedela, že čo si o tom myslíte. A potom ešte otázka na komisiu. Švedský zástupca eh, hovoril tiež o rizikách. On povedal, že je tu isté riziko, pokiaľ tu máme systém, e, kde sa napríklad webovská stránka môže zatvoriť, to je možno, že niekedy, e, niekedy potrebné, ale v CPS má presne tento istý problém, pretože webovské stránky e, nie je také jednoduché zatvoriť, eliminovať. Takže švedské, e, švedské e, časopisy alebo časopisy z Belgické, napríklad Tu Máte vždy určité, určité reklamy, ktoré sa uvádzajú na tých webovských stránkach a šťastí môžu tu byť aj isté porušenia a potom je, mu sa musí strana lesuár zatvoriť. je to príliš ďaleko, len preto, že, e, že nejaká reklama, nejaký, e, nejaký link na tejto stránke porušil predpisy EU. Prepačte, že som hovoril tak dlho. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Možno začneme poslednými troma otázkami, pretože vy ste sa obrátili svojimi otázkami na konkrétnych rečníkov, takže nech sa páči, zodpovedajte e, tieto otázky, ale poprosím vás skutočne z minútu. Najskôr eh, švedský zastupca. Komisia, toto bola tá posledná otázka. Nech sa páči. Áno, ďakujem vám veľmi pekne za túto otázku. Otázka sa týkala aha, toho, um, že, či, že v niektorých eh, segmentoch produktov je účastník na trhu, súčasníci na trhu ochotní pri testoch nezávislých účastníkov za to zaplatiť. To znamená, že tým sa, tým sa vlastne domácnosti, eh, domácnostiam uľahčí Tým pádom orgán pre dohľad nad trhom nemôže efektívne konať. Mm. My žiadame o vašu podporu, pretože zdá sa, že tento prístup, kde sa nadvezuje partnerstvo s podnikmi, nie celkom podporujú orgány v členských štátoch. Čo sa týka e, e, spätného získania nákladov na úrovni orgánov pre dohľad nad trhom, aj toto by sa mohlo prepojiť s neželaným správaním. Ale my súhlasíme s návrhom v článku 21. Máme však niekoľko ďalších návrhov, napríklad aby poplatky nebolo možné žiadať v prípade, že orgán neposlal odôvodnenú požiadavku e, firme, teda prevádzkovateľovi, aby sa e, predišlo zložitému procesu overovania v prípade, že dôkazy o plnení môže výrobca jednoducho poskytnúť. Teda my trváme na tom, že tento dialog je potrebný tiež by sa malo zaistiť, e, aby náklady neprekročili skutočnú trhovú cenu v prípade tohto e, spätného e, získovania a ďalej v prípade, že výrobca môže dokázať, e, že výrobok z technického hľadiska splňa požiadavky, malo by byť možné, aby dostali späť tento administratívny poplatok od orgánu. Ďakujem. Ďakujeme pán Barisa z Business Europe. Ďakujem. Ďakujeme vám, pán Selimovič, za veľmi dobrú otázku. Hovorili ste o rozličnom hodnotení rizika v EÚ, čo môže mať za následok prijatie prísnejšieho štandardu či prísnejšieho rozhodnutia, tak som mm, pochopil vašu otázku. Aspoň my súhlasíme s tým, že existuje riešenie, ako tomu predísť. Nebudem tu opakovať kritéria proporčnosti, e, to, čo som už spomínala vo svojej prezentácii. Predovšetkým je dôležité e, držať sa prístupu založeného na riziku. Hodnotenie rizika by malo vychádzať zo skutočných poznatkov, dôkazov. To by bolo veľmi prínosné pri prejednávaní rizika a dôkazov o rizika máme veľmi jasne stanovený štrukturovaný dialog so všetkými aktérmi, ktorých sa to týka, spotrebiteľské združenia, podnikateľské združenia, taktiež legislatívne orgány, ale tiež aj orgány pre dohľad na trhom. Teda tento štrukturalizovaný štrukturovaný dialog by mal byť e, významnou súčasťou tohto procesu a taktiež chceme podporiť európsku sieť e, produktovej zhody. Veríme, že sa podarí ešte sprísniť ustanovenia, ktoré sa týkajú účasti všetkých aktérov, tak ako som už popísal. Ďakujeme pekne a teraz komisia, ale veľmi stručne. Pán Selimovič. Ustanovenia, ktoré sa týkajú e, zatvorenia stránok to by bola právomoc, ktorá sa udeli orgánom. Nemusia to robiť. E, môžu podľa svojho úsudenia, ak uznajú za vhodné, že je dôležité za istých okolností pristúpiť takémuto kroku, tak budú mať takúto možnosť. To je prvá vec, ďalej po druhé, bude to povolené len v prípadoch veľmi vážneho rizika. Teda je tu tento koncept závažnosti, ktorý s tým súvisí, ale myslím si, že akýkoľvek eh, inšpektor pre dohľad na trhom by si 500 krát rozmyslel, eh, či zatvorí stránku Lusuach. Samozrejme, nie sú povinní to robiť, eh, to rozhodne nie. Mm, ďalej ešte otázky od pána Egniu. Myslím, že to boli trošku rozličné otázky. Nech sa páči. Zástupca Baltského colného úradu. Ja sa pokúsim na to odpovedať pretože náš orgán má na starosti aj e, výkon dohľadu na trhom oblasti e, biocidov a pesticídov. E, Fintrol je biocid, áno, dá sa predpokladať, že sú tu rozhodné situácie, pretože biocidy si vyžadujú registráciu v každom jednom členskom štáte. Ja neviem až tak veľa eh, toho o eh, biocidov a pesticidoch, ale v každom prípade eh, sú to látky, ktoré môžu zabíjať. Dajme tomu gely na ktorými sú napustené, navlčené vreckovky, to obsahujú biocidy, pretože sa tým môžu zabiť baktérie. Taktiež biocidy musia byť zaregistrované v každom jednom členskom štáte. A podľa lokality, podľa miestnej klímy, podľa rôznych iných osobitostí daný členský štát eh, sa môže rozhodnúť, či produkt zaregistruje alebo nie. Podľa toho, či usúdi, že daný produkt je dostatočne silný na to, aby, dajme tomu, eh, zabil eh, baktérie na Malte. Možno v Británii je to niečo iné, alebo v Holandsku tam sú podmienky iné a podľa toho sa to rozhodne. Ale ak by som mohol sa ešte vrátiť k otázkam vyhodnocovania rizika, nemali by sme sa obávať e, takýchto rozličných systémov hodnotenia rizika. Mal by prebehnúť rozsiahla diskusia na fóre v Európe. Niektoré členské štáty E, sa vyjadrili pri tejto diskusii, že chcú mm, povoliť e, čínske e, čínskych lampiónov, ktoré podľa niektorých znečistujú životné prostredie. A podľa nás je to taktiež zrojom veľmi závažného rizika. Samozrejme, na Malte je to Eh, úplne iné. Tam sú podmienky, klimatické podmienky úplne iné, keďže je tam veľmi sucho. Teda toto hodnotenie rizika musí zohľadniť aj tieto miestne osobitosti a to súvisí aj s tým, čo som povedal o subsidiarite členských štátov. Teda to hodnotenie rizika by eh, tu bolo dosť odlišné od, dajme tomu, Holandska. V Holandsku je o mnoho vlhkejšie, eh, taktiež je tam o mnoho viac zrážok Tiež v našich vodách um, je výskyt eh, živočích odlišný ako v Holandsku. Teraz snažíme sa umožniť čo najvyššiu mieru harmonizáciu, ale neexistuje univerzálne riešenie pre všetkých. Ďakujeme pekne. Teraz eh, sa dostávame k záverečným poznámkam. Ako prvému dávame slovo zásobcovi komisie. Ďakujem. Možno len dve krátke poznámky odo mňa na záver. Poprvé, myslím, že je tu problém vo všetkých štruktúrach e, na vnútrošatnej úrovni, ktoré majú za cieľ e, zasiť funkčnosť jednotného trhu v ich rozsahu a kapacite. Nesmieme myslieť len na o pravi, teda nesmieme na pamäti len pravidlá, ale taktiež kapacity, ktoré sú k dispozícii na to, aby tieto pravidlá mohli fungovať v praxi ďalej po druhé. Diskusia podľa mňa bola zaujímavá v tom, že odhalila, ako je potrebné um, spojiť eh, rozličné druhy myslenia. Myslím, že príklad Talianska, kde sa intenzívne vykonávali kontroly eh, na eh, úrovni závodu na výrobu hračiek, čo malo za následok, že tento závod odišiel z Talianska, presunul výrobu inám. To by nemal byť náš cieľ. Mali by sme sa snažiť presadenie eh, širšieho vyhodnotenia a spoločného vyhodnotenia toho, v čom spočíva problém. Mali by sme snažiť viac zblížiť otázky ako analýza rizika, metodika, ďalej rozličné formy hodnotenia. E, to sú problémy v celej Európe, čo teda predstavuje zhodu, čo už nie. E, z to nie je jadrová fyzika, orgány e, predohľad na trhom, pritom to vnímajú dosť odlišne, teda odlišnosť vo vnímaní, ale tiež otázky rozsahu eh, množstva zdrojov ľudských eh, aj personálnych zdrojov, ktoré sú k dispozícii na to, aby systém fungoval. Myslím, že v každom prípade to bolo veľmi zaujímavé stretnutie. Dozvedeli sme sa veľa o tom, ako ďalej pokračovať v tomto procese. Ešte raz ďaká. Ďakujeme. A vraciame sa teraz eh, k našim spravodajcom. Ako prvý dostane slovo pán Štefanec. Thank you, Madam Chair. First... Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som neskôr privítať tento balík tovarov, ktorý komisia predkladá aktuálny rámec, sa ukazuje, že nie je dostatočný v snahe zaistiť efektívne plnenie, preto nové vzájomné uznávanie a s tým súvisiacim naradenie by malo objasniť a taktiež zjednodušiť postupy. A mali by sa potom toho držať e, firmy aj e, verejné orgány. Vzájomné uznávanie prináša pridanú hodnotu EÚ, tiež dáva možnosť e, dostať na trh výrobky, ktoré už eh, sú v obehu v iných členských štátoch, a pričom sa zaistuje autonómnosť a diverzita členských štátov. Tento návrh má posilniť eh, na európskej úrovni aj úlohu komisie v oblasti vzájomného uznávania. Chcel by som privítať nový dobrovoľný mechanizmus eh, deklarácie vzájomného uznávania. A to by mali vyplňať subjekty na trhu, tým sa zníži administratívna záťaž v celkom iste. Tiež je dôležité zaistiť administratívnu spoluprácu a posilnenie e, fungovania a kontaktných miest e, v procese vzájomného uznávania. E, predpokladám, že zahraničná spolupráca medzi kontaktnými miestami by tiež sa mohla prehlbiť. A jedna z zásadných vecí sa týka využitia mechanizmu Solvit ako hlavného procesu na riešenie problémov. Teda podľa mňa sú tu tri hlavné súvislosti. Jednak Solvit e, ako hlavný mechanizmus za riešenie problémov, ďalej po druhé posilniť úlohu Európskej komisie v tejto oblasti a po tretie zjednodušiť a urýchliť všetky konania a procesy. Teším sa na spoluprácu s kolegami v tejto dôležitej téme. Ďakujem. Ďakujeme. Danty. Ďakujem. Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí vystúpili na dnešnom vypočutí. Bola to dosť eh, nabitá diskusia, dozvedeli sme sa toho naozaj veľmi veľa o tomto balíku. Najskôr taká všeobecná poznámka, prečo vôbec potrebujeme dohľad nad trhom a prečo sa tomu dnes venujeme. Je to osobitne dôležité v súčasnej dobe. Myslím si, že svet je čoraz globalizovanejší vo svojej povahe, je čoraz viac predmetov obchodnej výmeny. My chceme, aby európske firmy mali možnosť výkonu dohľad na trhom a to na celom území Európskej únie. E, denodenne sa produkujú obrovské množstva pravidiel, nariadení, smerníc a to má priamy dopad na životy e, európskych firiem. A vždy od firiem žiadame toho viac. Žiadame, aby dodržiavali pravidlá ochrany životného prostredia, ľudské práva, aby sa zvyšovala neustále miera bezpečnosti eh, pre užívateľov ich výrobkov. Musíme zajistiť pridanú hodnotu pre európske firmy. A to sa nepodarí, ak sú tu také subjekty, ktoré pravidla porušujú, obchádzajú, konajú nelegálne a umiestňujú nebezpečné výrobky na trh. A to si vyžaduje vyššiu eh, mieru dohľadu. A Táto legislatíva je dosť rozsiahla, 60 článkov, je tam mnoho technických aspektov, ale tento obsah e, sa dá ešte prejednať e, s rôznymi aktérmi z praxe. Ja som e, bol v úzkom kontakte s tými spravodajcami, snažili sa to zanalizovať dosť dopodrobná. Má to dopad na celý európsky výrobný systém. Je tu tiež problém so zdrojmi, ale musíme jednoznačne povedať, že ak my nebudeme ochotní investovať viac zdrojov do tejto oblasti, tak e, zdrojov celkovo pre európske podniky bude menej. Európske podniky sú vystavené veľkým ťažkostiam, ekonomickým stratám a tiež e, to spôsobuje obrovské fiskálne škody e, členským štátom a ak trh sa nevyznačuje dostatočným dohľadom a v konečnom dôsledku podvodníci z toho e, majú prospech. Ak nedokážeme podrobne vykonať analýzu škôd, pašovania, falšovania a čo to všetko znamená aj pre verejné financie, tak nápravu nedosiahneme. trh, ktorý e, obsahuje aj nebezpečné výrobky a taktiež zahrania nekonspodárskú súťaž. S tým súvisí vyhýbanie sledovej povinnosti, nedodržovanie e, práv pracovníkov. Toto všetko zaťažuje systém a my sa musíme snažiť to napraviť. Musíme e, teraz podrobne vyhodnotiť tento mechanizmus dohľadu nad trhom, ak ne tento začarovaný kruh, tak nedokážeme presadiť efektívnu kontrolu fungovania trhu. ak si ľudia budú vyberať Európsku úniu, pretože je tu menšia kontrola na trhu a ak to ovplyvní priamo pomery aj v hospodárstve, tak e, to výrazne naruší fungovanie európskeho trhu a to by nemalo byť naše želanie. Preto sa musíme snažiť e, o taký systém dohľadu na trhom, ktorý bude fungovať aj vnútorne, aj vonok. A my sa práve v tomto smere snažíme zo všetkých síl Pokúsime sa vypracovať čo najsilnejší návrh, tak aby sme posilnili ešte viac to, čo navrhuje komisia. Sme ochotní na tom pracovať intenzívne v stanovenom časovom rámci, ktorý bol vymedzený, aby Európa dostala k dispozícii efektívnejší systém dohľadu nad trhom. Ďakujeme pekne. Týmto by som rada uzavrela naše vypočutie dnes popoludní. Samozrejme, najskôr e, musím poďakovať všetkým našim panelistom, hosťom. Srdečná vďaka za vaše vystúpenia. Chcem sa tiež poďakovať Európskej komisii za jej účasť a isté, že aj spravodajcom, obom spravodajcom. Ešte raz srdečná vďaka všetkým. Yeah, that's how it starts. Yeah. For fast. Yeah. So, um, it means that we... Dobre, znamená to teda, že môžeme prejsť k ďalšiemu bodu programu. To je e, preskúmanie pozmeňujúcich návrhov k nariadeniu o kybernetickej bezpečnosti. A snáď ešte počkám minútku, Okay, we will um, start uh, or continue better with... Dobre, takže budeme pokračovať v schôdzi. Ako som už povedala, máme tu teraz uh, pozmeňovacie návrhy k zákonu o kybernetickej bezpečnosti, respektíve aktu o kybernetickej bezpečnosti. Nikola Danty je spravodajca, ale ešte než sa do toho pustíme k tým pozmeňovacím návrhom, uh, E, vítam spoluspravodajcov z Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, pán Macela a pán Longo. E, máme tu stanoviska z 15. februára. E, samozrejme chceme zabezpečiť, aby európska legislatíva zohľadňovala názory občianskej spoločnosti. Takže som veľmi rada, že môžem dať slovo E, týmto zástupcom. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem za možnosť vyjadriť sa k tomu. Digitalizácia znamená samozrejme veľký pokrok, ale myslíme aj na otázky odolnosti. A v našom dokumente ide o odolnosť systému. Kybernetická bezpečnosť, ktoré služby, ktoré produkty tu sú. Vítame návrh Enisa, ale okrem toho je potrebný ďalší orgán v členských štátoch, ktorý ešte nevznikol vo väčšine členských štátov. Ide napríklad o digitálne práva a ochranu pre jednotlivcov, ale na určité miesta. Takže ENISA má určité úlohy, napríklad sa dávajú odporúčania, teda tento orgán dáva odporúčania a my ako Európsky hospodársky sociálny výbor vítame že kybernetická bezpečnosť teda je veľkou témou. Chceme mať e, konkurencieschopný priemysel a mala by to byť vlastne agentúra troch strán s členskými štátmi, s komisiou a s ostatnými aktérmi. E, prajeme si homogénnu interpretáciu noriem. Takisto konštatujeme, že v nariadení nie je žiadna možnosť e, napríklad realizovať audity zo strany ENISA a to považujeme za nedostatok. E, je to premárnená príležitosť, malo by sa to ešte presnejšie definovať. Potom samozrejme zdroje e, podľa nás nepostačujú pre Enisu, ak má naozaj plniť svoje úlohy. O 2-3 roky by sme mali mať aj systémy kybernetickej bezpečnosti, myslím teda napríklad na systém dopravy, zdravotníctva, domáce spotrebiče, hračky a tak ďalej. Bez Enisa sa nám to určite nepodarí, ale je celkom jasné, že nemôžeme sa opierať iba o Enisu. Preto by som si prial, aby naozaj bolo zohľadnené všetko. Napríklad e, Európsky bankový orgán EMEA, EASA, aj ďalšie orgány alebo agentúry. E, bez tejto spolupráce to jednoducho nebude fungovať. No, je škoda, že sa nemôžu aj oni vysvetliť, ale na vývoj výskum potrebujeme e, prostriedky, internet veci, to všetko by mala Enisa zohľadniť. Dobre, pani Macola teraz. Pán Longo, pardon. Ďakujem, ďakujem pani predsednička. Ja som sa zaoberal dopadom na spotrebiteľov a aj týmto ľudským faktorom som sa zaoberal, lebo človek je často príčinou aj obeťou týchto kybernetických útokov. To by som teda chcel povedať. Myslím, že tento ľudský faktor komisia nezohľadňuje dostatočne. Ľudia sú protagonisti a aktéry, takže spôsobujú e, určité udalosti, ale sú obeťami a nie sú dostatočne zohľadňovaní. A je dôležité, aby aj občania lepšie teda poznali rizika, nebezpečenstva, mali by tu byť špecifické investície, e, malo by tu byť aj nejaké vlastné školenie, napríklad nejaký vyučovací predmet, alebo teda mohla by sa táto téma spomínať v školách, národné, regionálne orgány by mali byť do toho zapojené, malé a stredné podniky, musí tu byť nejaký spoločný e, prístup. A už sa spomínalo teda, že nielen ENISA ale aj e, členské štáty orgány by mali spolupracovať a mm, mali by teda mať nejaké spoločné programy ďalšieho vzdelávania. Digitálna e, priepasť je nielen medzi mladými a staršími, ale je aj medzi mužmi a ženami. Aj toto by bola jedna z možných úloh. E, Ženy by mali tiež dostať možnosť dobre sa rozhodovať, keď kupujú nejaký produkt. Týka sa to hardveru, softveru, a preto sme toho názoru, že pri systéme certifikácie je potrebná aj lepšia, lepšie označovanie. E, týka sa to aj ďalších produktov. Myslím, že by to znížilo náklady pre firmy, znížili by sme fragmentáciu trhu a v končnom dôsledku by to zvýšilo e, pochopenie spotrebiteľov, lepšie by vedeli, čo vlastne nakupujú. Sme toho názoru, že by bolo dobré Eh, mať vlastné logo. Eh, z toho by mohli ťažiť spotrebitelia, aby si lepšie vedeli vybrať hardware aj software. Enisa má aj úlohu citlivovania a eh, teda treba posilniť dôveru spotrebiteľov a treba informovať spotrebiteľov, ako som už spomínal. Samozrejme vieme, že sú tu rôzne národné kompetencie, čo sa týka napríklad školského vzdelávania, ale sme toho názoru, že aj tu sa eh, treba tomu venovať a že aj učitelia by mali byť dobre vzdelaní, mali by byť informovaní o technických didaktických možnostiach. Dobre, teraz Nikola Danti, nech sa páči, eh, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, určite to v Taliansku vyriešime. No, dobre. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa zaoberali touto témou, teda touto kybernetickou bezpečnosťou. Máme tu článok 58, vzdielané právomoci aj s výborom ITRE. A práve preto je tá diskusia taká dôležitá, najmä čo sa týka tej tretej časti v nariadení, pretože ide o certifikáciu. Máme 319 pozmeňovacích návrhov, čiže predsa len je to téma, ktorá zaujíma mnohých kolegov a naozaj ďakujem tieňovým spravodajcom, sekretariatu komisie. A včera sme mali prvé stretnutie tieňových spravodajcov a myslím si, že je postačujúce jednoducho si krátko pozrieť správy a vidíme, aký je obrovský záujem občanov o túto tému. Takže po nariadení ENISA máme opäť možnosť posilniť odolnosť, vytvoriť robustnejšie systémy Takže máme tu prvé diskusie k textu s ostatnými politickými skupinami. Myslím, že sme urobili e, krok správnym smerom. ITRE, výbor ITRE má teraz veľmi dobrý text. Ja sa chcem poďakovať tieňovým spravodajcom všetkých frakcií. E, bola to veľmi konštruktívna téma. Včera sme veľmi všeobecne hovorili o certifikácii, či už dobrovoľnej alebo záväznej. Hovorili sme o národných systémoch Hovorili sme aj o tomto paneurópskom systéme certifikácie, ehm, aké ciele sa tým vôbec sledujú, ehm, čo sa týka mm, governance, čiže tento nový certifikačný systém pre produkty a služby v IKT, v oblasti IKT sme presvedčení, že tam sú vlastne dve fázy, najprv teda príprava, potom realizácia, ale považujeme to za dôležité, aby sa na tom naozaj podielali všetci, aj stakeholdery, eh, aktéry, čiže napríklad normalizačná organizácia, mm, stredné podniky, A eh, pracovný program ENISA by mal potom upravovať, že aké spoločné aktivity sa majú robiť na európskej úrovni v oblasti certifikácie, takže asi by bolo potrebné stanoviť si aj priority, ktoré produkty a služby sú mimoriadne dôležité, kde teda v prvom rade treba začať konať v oblasti kybernetickej bezpečnosti. No a certifikát pre produkty alebo službu IKT To je možné aj cez vysvetlenie e, firmy. Je to možné už podľa nového právneho rámca. A sú tu upravené aj rôzne pravidlá, aby bola dobrá kontrola nad certifikátmi. To platí pre národné ako aj európske certifikáty a preto som presvedčený, že e, bude možná efektívna kontrola. Bezpodmienečne sa musíme vyhnúť tomu, aby sa udialo to, čo sa už udialo v minulosti v iných oblastiach, v iných sektoroch. E, na vnútornom trhu sme mali už určité problémy, napríklad v sektore automobilovom. No a potom ešte niečo k harmonizovanému prístupu komisie. To je dosť podstatný prvok, aby bola možná jednotná realizácia certifikácií na európskej úrovni. Som presvedčený o tom, že toto východisko môže fungovať iba vtedy, ak budeme flexibilnejší, ak budú možnosti prispôsobenia sa podľa e, napríklad e, vlastnosti produktov. S ostatnými tieňovými spravodajcami sme sa dohodli na zmenách v texte. Týka sa to napríklad aj toho, aký certifikát je na ktorý produkt, aké sú tam rizika s tým súvisiace. Takže to treba pozorne preskúmať. Samozrejme, Eh, boli tu rôzne stanoviska politických skupín. A jedna otázka naozaj vyvstáva. Eh, povinná certifikácia, či je potrebná povinná certifikácia kritickej infraštruktúry alebo nie. A napokon ešte eh, skúmame, či napríklad Odkaz na kybernetickú hygienu je potrebný. V Štrásburskom týždni e, bude ďalšie stretnutie tieňových spravodajcov a dúfame, že sa dopracujeme ku konkrétnemu kompromisu a potom snáď teda budeme mať aj konkrétny text. Ďakujem pekne. Ďakujem a za EPP pani Macola, ale asi teda Andreas Šváb sa za ňu ujme slova. Áno, presne, pani predsednička, ďakujem pekne za slovo. Hovorím v mene Robert, Roberty Mecola, ktorá tu žiaľ dnes nemôže byť, vzhľadom na to, že má iné povinnosti mimo Bruselu. Chcem vám povedať, ako bývalý spravodajca k smernici NIS, poviem vám najprv vo vlastnom mene, že si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme eh, sa posunuli v štandardizácii kybernetickej bezpečnosti a jej nástrojov, pretože bez týchto nástrojov, bez týchto štandardov a certifikátov celá, celé toto úsilie, ktoré robíme v rámci zmenice NIS, bude, e, vyjde na vnívoč. V mene Roberty chcem poďakovať e, správo daj e, Covia Tieňovým za e, prácu E, Roberta je názoru, že mnohí dali dôležité pozmeňovacie návrhy a teší sa, že pozmeňovacie návrhy, ktoré dala ona k e, tomu seba vyhláseniu o zhode a seba posudzovaniu, že boli v tom, do tých návrhov kompromisov zapracované. Avšak sú tu aj určité veci, ktoré neboli zohľadnené. Napríklad je pozmeňovací návrh 366. EPP chce zabezpečiť, aby prvky seba prehlásenia o zhode a seba posudzovania boli v konečnom e, nariadení naozaj koherentné, pokiaľ ide o národné programy certifikácie a európsku, e, európsky program certifikácie, budem musieť diskutovať o pozmeňacích návrhoch, ktoré boli predložené za účelom, aby neboli teda nejaké paralelné schémy, paralelné programy a tá európska a ten európsky program, aby bol teda realizovateľný v celej EÚ. Je ďalej e, potrebné, Eh, aby sa aktéry viac zapojili, než to predpokladá pôvodný návrh komisie. Skupina EPP eh, sa obáva toho, že eh, sa bude umelo tlačiť na väčšiu účasť aktérov. Enixo funguje celkom dobre, teda musíme zabezpečiť, aby sme jej uľahčili prácu a nie zaťažovali ju nejakými byrokratickými e, prekažkami, ktoré zťažia prácu. Naša tenevá spravodajkynia Roberta sa teší na ďalšiu e, diskusiu o návrhu postupu kontrolného zoznamu v zmysle článku 44, teda to sú e, pozmeňovacie návrhy 97, 2, 3, 4 a tak ďalej, tie, ktoré dala EPP. E, Zabezpečí to lepšiu štruktúru a takisto si myslím, že je potrebné to zohľadniť e, vzhľadom na rizikový prístup. E, Roberta sa teší na ďalšiu diskusiu na technickej schôdzi a ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pekne. Teraz sa ja ujmem slova ako tieňová spravodajkynia za EKR a prenesiem to po holandsky. Ďakujem spravodajcom za ich prácu. Tiež mám tento návrh a niektoré body som spomínala e, zo strany komisie. E, asi sa to ešte bude ďalej preberať. Takže hovorím o pozmeňovacom návrhu 3. Kybernetická bezpečnosť musí byť vo všetkých fázach vývoja nového produktu alebo služby zabezpečená. Ak teda sa robí výskum a vývoj, tak v tejto fáze tá kybernetická bezpečnosť musí, musí, tu musí byť každý na pamäti. Iba takto sa dokážeme vyhnúť situáciám, v ktorých e, máme teda také slabiny ktoré sa ukážu, keď už je produkt na trhu a môže to mať negatívny dopad na spotrebiteľa. Ďalšia vec, ktorá nie je zohľadnená, je možnosť e, toho samoposúdenia. Myslím si, že je to veľmi dôležité. Ja si teda myslím, že je veľmi dôležité dať túto možnosť. E, už sa to robí na úrovni Ehm, regulátora, napríklad teda pokiaľ ide o bezpečnosť produktov a tak ďalej. A potom niekoľko bodov treba ešte trošku ehm, ďalej vyjasniť a treba ich vyzdvihnúť. V prvom rade je to ehm, teda záujem o medzinárodné štandardy. V záujme medzinárodných štandardov musíme teda výrobcom umožniť, aby využívali plne medzinárodný trh aby sme sa vyhli situáciám, e, kde európske e, firmy nemôžu e, obchodovať. Hrozby sa nezastavia na hraniciach Európy. Digitálne zariadenia prepájajú sa na medzinárodnej úrovni. Medzinárodné normy sú, sa zameriavajú najmä na procesy nie na produkty. A za týmto účelom som dala aj pozmeňovací návrh. A v texte hovoríme o šírení osvety o hrozbách, ale myslím, že je tiež dôležité zamerať sa na lepšiu osvetu e, o podmienkach, ktoré môžu spôsobiť hrozbu. A potom som chcela dať tiež niekoľko pozmeňovacích návrhov e, k e, tej životnosti certifikátov. Nemám nejak taký všeobecný expiračný dátum na e, mysli, ale je lepšie riešiť to od prípadu k prípadu a rozhodnúť sa, že aké maximálne obdobie bude najlepšie podľa toho, aká je konkrétna charakteristika produktu v každom prípade a malo by tiež byť možné zlepšiť e, bezpečnosť prostredníctvom aktualizácií bez toho, aby boli potrebné nové certifikáty. Spravodajca vynaložil úsilie e, na zabezpečenie väčšej účasti e, aktérov. Ja som tiež dala k tomu pozmeňovacie návrhy, aby sa zabezpečilo, že priemysel a aktéry sa do toho budú môcť zapojiť. Myslím si, že priemysel by mal byť schopný chopiť sa iniciatívy, mal by sa viac zapájať do e, prípravy legislatívy, než komisia Eh, to príjme, mala by konzultovať dotknuté sektory a eh, ENISA nie je štandardizačný orgán, ale bolo by užitočné, keby štandardizačný orgán na európskej eh, národnej úrovni, aby boli konzultované, keď pôjde o vypracovanie nových štandardov. No a, a ešte ďalším teda pozmeňovací návrhom nesúhlasím s textom komisie či spravodajcu. Jednak pokiaľ ide o tú dobrovoľnú povahu legislatívy, myslíme si, že je veľmi dôležitý tento prvok, pretože iba takto môžeme povzbudiť firmy, aby inovovali a zároveň, aby vznikli bezpečnejšie systémy. Táto flexibilita, rozhodnúť sa o tom, ako by sa to malo udiať, to bude závisieť od veľkosti sektoru, typu sektoru a napokon mám určité otázky týkajúce sa niektorých vecí. Nemyslím si, že to je najlepší prístup, a preto teda som dala niekoľko pozmeňovacích návrhov, keďže chcem, aby sme mali, aby sme mali nariadenie, kde sa určí, ktorá úroveň je najvhodnejšia Teším sa teda na budúcu spoluprácu. Mali sme veľmi dobré zasadnutie tieňových spravodajcov a teším sa na spoluprácu s tieňovými spravodajcami. Ja so spravodajcem ďakujem pekne. A teraz ešte dostane slovo Dita Charancová, tieňová spravodajkynia za ALDE. Ďakujem pani predsednička. Chcem tiež Nikolovi poďakovať za jeho prácu, za jeho slova a za diskusiu, ktorú sme doteraz viedli a aj za včerajšiu diskusiu a určite všetci budeme, že všetci sa dohodneme, ako e, postupiť vpred. My máme niekoľko takých kľúčových bodov, na ktoré sa zameriavame. Myslím si, že to zdieľajú aj ostatné politické skupiny. V prvom rade by sme chceli, aby teda výrobcovia mali možnosť vydať e, to samovyhlásenie o zhode e, medzi pozmeňovacími návrhmi ALDE a ostatnými sú určité rozdiely. V prvom rade si myslím, že to se, samovyhlásenie by malo sa týkať len funkčnosti a bezpečnosti, čiže to je taká základná úroveň a vyššia úroveň je určená pre zabezpečené uzatvorené prostredia, napríklad elektrické siete. Druhý rozdiel je, že toto samovyhlásenie môže byť povolené iba potom, čo bol certifikovaný celý proces firmy. E, podniky musia zabezpečiť, že teda majú ten e, postup bezpečnosti už zo samotného navrhu a potom môžu k jednotlivým výrobkom dávať takéto vyhlásenie my si myslíme, že nemusia byť e, na každý spotrebiteľský produkt potrebné tisícky testov. Dúfame, že všetky e, skupiny to podporia, aby to bolo vyvážené a aby sa to zohľadnilo v nasledujúcom kompromisnom texte. Pokiaľ ide o tú certifikáciu, tá by mala byť platná v celej únii, takže je mm, potrebné vybudovať dôveru v tom, že všetky e, certifikačné orgány postupujú podľa rovnakých štandardov. Preto sme navrhli vlastne mechanizmus peer review, ktorý to má zabezpečiť. Text návrhu vychádza z dohodnutého mechanizmu peer review, ako je napríklad v smernici o schváľovaní e, zhody a dúfam, že sa to dohodne aj tu. A napokon, keďže toto je len stanovisko pre ITRE, tiež sme dali pozmevacie návrhy k mandátu ENISA, e, keďže členské štáty by mali mať viac právomoci, pokiaľ ide o koordinované zverejňovanie zraniteľnosti, na zlepšovanie všeobecného povedomia a e, na zlepšovanie praktik e, kybernetickej hygieny medzi členskými štátmi. Nemôžeme sa spoliehať len na to, že e, výrobcovia nás budú chrániť, všetci musíme byť proaktívni v ochrane digitálnych výrobkov a služieb, ktoré každý deň využívame. Nemá zmysel budovať e, pevnosť, ak zadné vrátka ostanú otvorené, nezamknuté. Pani predsedajúca, z našej skupiny je množstvo podmenovacích návrhov aj k takým témam, ako sú aktivizované uznávanie medzinárodné štandardy a tak ďalej. Nebudem všetko opakovať čo som povedala už na predchádzajúcich schôdzach, takže teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem. Thank you very much. Uh... Ďakujeme pekne. Keďže ostatní tie spravodajcovia nie sú prítomní, dala by som teraz slovo pani Spanu z Európskej komisie, aby sa vyjadrila. Ďakujem. Pani predsedníčka, ďakujem aj poslancom, ktorú venujú E, tejto téme. Ďakujem aj za správu, ktorú vypracovali k návrhu v oblasti aktu pošetovej bezpečnosti. Tiež si veľmi ceníme pozmývacie návrhy, ktoré boli predložené, ktoré sú veľmi konštruktívnej povahy a ktoré sa e, snaží vychádzať z samotnej filozofie tohto návrhu. Rada by som poskytla e, možno objasnenia v niektorých bodoch, keďže ste v zásadných teraz chvíľach rokovaní. Čo sa týka povinnej certifikácie, spravodajca totiž uviedol, že ešte stále sa o tom jedná. Z návrhu sa snažíme navrhnúť postupný prístup. Tento návrh umožňuje vytvorenie takých mechanizmov na úrovni vlád, podnikov a občanov, aby sa mohli primerane rozhodovať, ale tiež sú tu ustanovenia, ktoré by umožnili osobitné mechanizmy, ktoré budú povinné aj v samotnom rámci aby e, to bol um, akýsi referenčný rámec pre povinnú certifikáciu. Ide o článok 47 nariadenia, pardon, návrhu. Teda chceme, aby z toho vznikol rámec, ktorý bude takým referenčným rámcom pre certifikáciu v kybernetickej bezpečnosti, čo sa týka úlohy aktérov. Tu uh, podporujeme vyjadrenia, ktoré zneli v ustanoveniach tohto návrhu. Stanovujeme uh, možnosť NEC konzultovať všetkých hackerov, ale je potrebné, aby sa to schválilo im vykonávacím aktom e, akékoľvek ďalšie pravidlá, aby zaznamenali, že aktéry by boli konzultovaní pred prejednaním aktu medzi členskými štátmi, ale aj potom, e, ako sa to vypracuje, e, ešte by robila záverečná konzultácia na základe pravidla lepšej regulácie, teda členské štáty zohrávajú veľmi významnú úlohu a to by som rada zdôraznila, že Chceme, aby e, títo aktéry pomáhali Enise, aby sa nevytvárali zbytočné viaceré úrovne konzultácií, ak to nie je e, nevyhnutie relevantné, ale ustanovenia boli takto prijaté a je možné ich kedykoľvek objasniť. Čo sa týka členských štátov, e, aj tu sú na mieste isté objasnenia. Členské štáty by mali mať možnosť prostredníctvom Európskej skupiny pre certifikáciu v kybernetickej oblasti mali by mať teda možnosť predkladať návrhy v, oblasti prioritnej certifikácie. Podľa nás je dôležité e, uvedomiť si, že ak by sa to poňalo formou e, osobitného pracovného programu, je to zaujímavý návrh, e, takto je to aj v smernici, kde sa tiež hovorí o skupine pre spoluprácu. Je to teda zaujímavý prístup. Čo sa týka posilnenia mechanizmu dohľadu, aj toto doplňa vašu diskusiu o samoatestáciách. Zámerom tohto návrhu bolo vytvoriť dobrovoľný systém, ale keď vznikne európsky systém, mal by podliehať plnému dohľadu a taktiež by sa malo sledovať plnenie v praxi, aj keď e, je to dobrovoľné povahy, je dôležité vykonávať skutočný dohľad, efektívny dohľad a taktiež sledovať plnenie v praxi tým, že sa dáme tomu budú sledovať eh, vydávať certifikáty a tak ďalej. Týmto sa zaistia spravodlivé a rovnaké podmienky pre všetkých tam, kde sa uplatňujú európske pravidlá. Čo sa týka povinnej eh, formy označenia, my hovoríme v našom návrhu o tejto značke v dôsledku eh, procesu certifikácie. Išlo by akúsi značku overenosti. Môže sa to ešte presnejšie nejako zadefinovať v návrhu, ale nenavrhujeme európsku značku z dvoch dôvodov. Po prvé, nemáme dostatočné poznatky z praxe, aby sme navrhli takúto um, európsku známku o verejnosti. A, e, a okrem toho by to možno nebolo vhodné pre všetky služby a výrobky, ktoré sú rozhov pôsobnosti tohto návrhu, možno pre uh, interné veci, pre spotrebné tovary, e, tam by to možno bolo vhodné, ale v prípade priemyselných výrobkov by to možno nebolo celkom vhodné. Teda toto by sa malo e, zadefinovať e, na úrovni jednotlivých sektorov a nie horizontálne. A takto to komisia aj vnímala po svojom návrhu ďalej. Návrh vytvoriť databázu, podobne ako systém včasného upozornenia, čo sa týka výrobkov na vnútornom trhu v rámci úloh NEC je aj vytvorenie informačného systému, v rámci ktorého ENISA bude informovať verejnosť o mm, možných e, incidentoch, e, taktiež e, o, o možných rizikách. Je to teda súčasťou úloh ENISY, ktoré stanovuje nariadenie. Sú tam teda vytvorené preto predpoklady. Ešte raz ďakujem vášmu výboru e, za podporu do 27., keď to prejednáte v Štrásburgu. Sme vám ešte k dispozícii samozrejme kedykoľvek sa na nás môžete obrátiť. Ďakujeme pekne. A ešte na záver dostáva slovo náš kolega spravodajca. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Myslím, že Dovol, že by som sa rád vyjadril k niektorým bodom veľmi stručne um, ehm, tieňoví správodajcovi ja, e, sa s komisiou. Moja druhá poznámka, my sme samozrejme tiež hovorili o tom, že niektoré politické skupiny sa práve v tejto veci rozhodli podať pozmeňujúce návrhy. To znamená, že všetky strategické služby podľa, v, zmysle, e, v zmysle nariadenia ENISA tieto by mali byť z toho vyňaté. To znamená, že dobrovoľnosť by mala byť zaručená pre veľkú časť eh, služieb a produktov, ktoré, sa, ktoré do toho spadajú v zmysle tejto smernice a potom by tu mal sa vytvoriť eh, rámec, to, bola tiež, to bol tiež vodná diskusia a my sme včera um, hovorili o takom veľmi, veľ, hovorili o také veľmi pozitívnej zmeny. No samozrejme môžu tu byť rôzne názory, ale myslím si, že nebude uh, to veľmi ťažké, aby sme sa tu dohodli. To znamená, že nikto nie je toho názoru, že by sme um, nemali mať e, systém na európskej úrovni. To znamená, že v princípe sme si, uh, sme si vedomi toho, že ten systém je potrebný. Uh, myslím si, um, že sa budeme môcť na tom dohodnúť. Čo sa komisie týka, táto práve povedala, že tu v podstate ide len o určité produkty, pre koncových spotrebiteľov a potom ti išlo tiež o iné, iné mm, podnety a myslíme si, že nájdeme kompromis pre tieto zmeny. Budúci týždeň na tom budeme pracovať, aby sme zabezpečili, že tento text eh, bude, e, bude vie, e, vedieť e, nájsť si čo najväčšiu podporu vo výbore. Ďakujem. Ďakujem, pán Dante. My sa v máji vo výbore um, budeme o tomto hlasovať a týmto mi dovolte ukončiť eh, popoludnejšie zasadanie výboru. Ďakujem všetkým, ďakujem za vašu prítomnosť, ďakujem tlmočníkom. A potom odovzdám predsedníctvo mojej kolegyni Anna Mária. Ja musím vás žiaľ opustiť, ale eh, ďalšiu časť, ďalšiu časť zasadnutia